Dobrý deň, takže otváram dnešné zasadnutie. Chcem pripomenúť, že budem vždy začínať presne na čas, takže mali by ste odovzdať aj kolegom, že v budúcnosti sa vždy zasadnutia budú začínať presne. Dovolte, aby som vás informovala, že aj dnešné zasadnutie sa prenáša cez internet, čiže nájdeme sa niekde na internete. Z dôvodov ochrany údajov toto musím upozorniť. Máme dnes tlmočenie do všetkých jazykov, okrem švédštiny, estončiny, lotištiny, litovčiny a malčtiny. <clears throat> Ak nie sú žiadne pripomienky, komentáre z vašej strany, v takom prípade je program, ktorý máte pred sebou prijatý. Nevidím žiadne pripomienky, žiadne námietky, takže môžeme pokračovať programom. V bode 2 musím poukázať na protokol predchádzajúceho zasadnutia. Protokol z 2. a 3. septembra máte pred sebou vo vašich dokumentoch. Navrhujem vám, aby sme, tak ako je to obvykle, v priebehu popoludnejšieho zasadnutia, aby ste sa na to pozreli a aby ste mi, ak mi teda na záver do konca zasadnutia nebudete mať žiadne námietky, tak protokol pokladám za prijatý. Teraz k bodu 3 na programe. Niekoľko informácií. Ehm, minulý pondelok 28. septembra som na Plas Flaže, v divadle Flaže, sa zúčastnila na, prv, na udelovaní prvej literárnej ceny EÚ. Nie parlamentná cena, ale cena EÚ za literatúru. Táto ceremonia, toto podujatie bolo sprevádzané pánom predsedom Barosom, bol tam takisto pán komisár Figel, švedská ministerka kultúry Lily Roth a bolo tam približne 800 významných politických osobností z európskej kultúrnej a politickej scény. Bola to nabitá sála, fantastická atmosféra. Cieľou ceny je zdôrazniť a podporiť diverzitu európskej literatúry. Boli prítomní autory z 12 prítomných krajín Európskej únie, ktorí obdržali cenu vo výške, každý vo výške 5000 eur. Autorov nominujú, nominuje národná porota, čiže vždy jeden autor zastupuje svoju krajinu a 11 krajín bolo požiadaných Tentokrát bolo požiadaných 12 krajín, aby nominovalo autora zo svojej krajiny. Bolo to teda veľmi zaujímavé podujatie a <clears throat> vypočuli sme si aj úseky e, z jednotlivých diel. Keď sa pozriete na EU Observer, tak e, sa dočítate viac o tomto podujatí. Budúci rok e, bude požiadaných 11 ďalších krajín, aby nominovalo poeta, respektíve autora, umelca literáta a v roku 2011 požiadame ďalších 11, čiže vlastne e, v trojročnom cykle sa udelí 34 cien autorom z 34 krajín, teda nepodelano krajiny o členské krajiny EÚ, ale aj krajiny, ktoré sú e, s kandidátmi, kandidátskymi krajinami na vstup EÚ. Aj tieto sa zapájajú do kultúrneho programu 2007 Čiže všetci tí, ktorí sa môžu zapojiť, v podstate môžu získať takúto cenu. Na tomto podujatí sa vyjadril patron poroty, ktorý je vám všetkým známy, pán Henning Mankel. Som veľkým fanúšikom jeho detektívok, ale samozrejme píše aj iné významné diela, najmä o Afrike, pretože tu strávil polovicu svojho života a význam kultúry pre každú identitu identifikoval, pre, popísal nasledovne. A tým ukončím moju správu. Európa musí začať zapájať sa v oblasti kultúry, ktorá je natoľko centrálna. Ak tak neurobí, je možné, teda môžeme naozaj povedať, že existuje únia a má tá únia potom nejaký význam? Čiže vlastne nás pochválil za to, čo sme urobili. Ešte raz chcem pripomenúť, že parlament že ja som zastupovala parlament, respektíve som mohla využiť príležitosť Bienále v Benátkach, aby som eh, prezentovala cenu Lux. Eh, ja som eh, vám zaslala môj prejav na tlačovej konferencii, s ktorým môžete trochu urobiť reklamu vo svojich fejtónoch. Takže pred sebou máte teraz e, tento, <clears throat> túto brožúrku, kde nájdete stručnú správu o troch vybraných filmoch. Je tam aj stručná správa o tlačovej konferencii. Teraz chcem poukázať na to, že pravdepodobne 4. novembra začnú byť premietané filmy. Už som vám povedal, filmy sa budú uvádzať e, v sále za Boxbox, za Voxbox e, v týždni od 3. 4. novembra. No a na úvod 3. alebo 4. to sa ukáže tento týždeň, závisí to aj od účastníkov, čiže troch režisérov, ktorí režirovali tieto filmy, požiadame, aby nám stručne niečo povedali o týchto svojich filmoch, o svojom prístupe a o myšlienke, z ktorej vychádzali. V rámci diskusného kola sa toto uskutoční. My budeme zastúpení samozrejme nielen ako výbor pre kultúru, ale prizveme aj tie výbory, ktoré sa zaoberajú dotyčnými témami, e, ktoré sú tematizované v daných filmoch. Napríklad téma azyl. To znamená, že prizveme výbor Libe alebo téma rasizmus. Takže všetky tieto témy budú na programe alebo napríklad aj téma Hakského e, eh, súdneho tribunálu pre vojnových zločincov. Takže naozaj vás požiadam, ak dostanete post, poštu o cene Lux, my vo výbore pre kultúru musíme túto cenu brať vážne. Musíme sa pousilovať príjmeť našich kolegov, aby zhliadli tieto filmy a aby ich aj ohodnotili a tým si myslím, že aj môžeme niečo urobiť pre šírenie tejto myšlienky. To bolo všetko, čo som vám chcela povedať na túto tému. Dostaneme presné e, informácie o tom a presný program o tom, e, kedy sa budú tieto filmy v sále za Voxboxom premietať. Bude to vždy na obed a večer po zasadnutí. Čiže nemôžete tu blicovať a potom ísť a namiesto toho ísť do kina, ale e, bude sa premietať cez obed a potom večer po zasadnutí. Ale ten, kto tam pôjde cez obed, tak urobia niečo pre svoje zdravie, pretože tým pádom bude menej jesť. Teraz prejdeme k bodu 4 na programe. <clears throat> Máme tu hosti, máme tu e, na návšteve pána Rumela, ktorý nám predstaví štúdiu na tému reklamy a maloletí v rámci e, Audiovisual Media Service Directive, čiže smernica o audiovizuálnych službách, audiovizuálnych mediálnych službách. Parlament vyzval e, svoje výskumné služby, výskumné útvary, aby v spolupráci e, s Kern European Affairs preskúmala, aký dopad mala predmetná smernica a ako tieto nové smernice regulujú uh, product placement a reklamu a aký to má dopad v realite. Pretože toľko sme už o tom diskutovali, že uh, sa musíme opýtať, či to naozaj dopadlo tak zle, ako si niektorí mysleli, alebo či to naozaj malo ten dopad, uh, v ktorý sme, alebo v ktorý viacerí z nás dúfali. Je to veľmi dôležitá téma a myslím, že je to dobrý príklad práce, ktorú môžeme my zadať. Tento research, tento prieskum je čosi, čo sme zadali my. A teraz požiadam pána Jana Rumela, aby odprezentoval tieto body. Bude o tom diskutovať niekoľko minút. Ja mám napísané 20 minút. Takže ja vás požiadam, aby to bolo čo najstručnejšie a čo najintenzívnejšie aby potom sme mali ešte príležitosť e, o tom diskutovať. Nech sa páči, pán Rungel. Vielen Dank. Um... Ďakujem. dobré popoludne všetkým. Ďakujem všetkým za príležitosť odprezentovania výsledkov našej diskusie tu pred výborom. E, len stručne uvediem KA, ktorí, e, ktorí nepracujú tu v Bruseli, ktorí poskytujú výskumné služby pre európske inštitúcie, ako aj pre riadiace orgány v európskych inštitúciách. A budeme sa zameriavať predovšetkým na kultúru, kreatívny priemysel a mediálnu politiku. Takisto spolupracujeme na týchto témach aj s Európskym parlamentom. Takže ja stručne e, poviem niečo k výsledkom príbetnej štúdie. E, reklamné pravidlá a ich efekt e, v rámci novej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2008. Budem hovoriť trochu kratšie ako 20 minút. Štúdia sa špecificky e, zameriava na súčasné trendy, pokiaľ ide o umiestňovanie produktov, čo je nová forma reklamy a poskytuje prehľad možných smerov vývoja európskeho trhu s umiestňovaním produktov v členských štátoch EÚ. Štúdia si takisto všíma vplyv reklamy na deti a hodnotí pravdepodobnú účinnosť samoregulačných opatrení Mm, je dôležité pochopiť, že správa sa zameriava na rozvoj, ktorý je ešte stále predmetom rozvoja. Ako viacerí z vás vedia, smernica nemusí byť implementovaná až do konca tohto roka. E, umiestňovanie produktov e, predtým nebolo, e, nebolo povolené. Smernica definuje umiestňovanie produktov nasledovne. Ide o akúkoľvek formu audiovizuálnej reklamnej komunikácie, vrátane, zahrnutia alebo odvolávky na výrobok, službu alebo značku takéhoto, čiže je to vlastne obsiahnuté v programe. Čiže v podstate hovoríme o reklame, ktorá je zakomponovaná do televízneho programu. Diskusia o, o uvedení, e, o umiestňovaní produktu sa týka zvyšovania e, ziskov, ktoré spustili viaceré faktory, ako napríklad ekonomická kríza, ktorá poviedla k zníženiu e, e, v, v spotrebe, takisto aj v reklamných nákladoch v budúcnosti sa to zníži technikou vynechávania reklám. Táto, táto smernica e, chce prispieť k zvýšeniu výnosov za audiovizuálnu produkciu v takých krajinách ako Italiansko Taliansko alebo Španielsko, kde až 60 audiovizuálnych financií pochádza z reklamy. V tomto kontexte niektorí zúčastnení považujú umiestňovanie produktov za dobrý zdroj e, výnosov v audiovizuálnej oblasti, najmä vo svetle tejto smernice. Štúdia, ktorú sme vykonali, zhodnocuje tento potenciál, najmä e, sa pozerala na USA, kde sa tieto nové spôsoby už liberalizovali a kde zúčastnené strany mohli už vyhodnotiť svoje skúsenosti. Odprezentujem vám nejaké údaje. Umiestňovanie produktov je rastúca nová forma reklamy, 37 v roku 2006 už pokrývala na trhu. Je to relatívne skromný balík celkových e, príjmov z reklamy v televízii v porovnaní s inými spôsobmi reklamy, ale e, celkovo sa dá predpokladať rast o 2 V európskom kontexte je veľmi ťažké predpovedať vývoj výnosov z umiestňovania produktov, pretože v Európe to ešte nebolo liberalizované Umiestňovanie produktov je však e, veľmi výnosné a štúdie predpokladajú, že to bude prínosom, ak sa liberalizácia e, odštartuje. Väčšina zúčastnených štátov e, a jednotlivých aktérov uvítali liberalizáciu ako nový zdroj príjmov. My by sme navrhovali, a v štúdii je to explicitne povedané, že umiestňovanie produktov sa mohlo v minulosti preceňovať. Našou predpovedou je, že budú iba doplnkovou formou reklamy a poskytujeme niekoľko argumentačných línií v našej štúdii, pretože podľa nás má umiestňovanie produktov isté obmedzenia. Nepôjdem teraz do detajlov. V kontexte liberalizácie umiestňovania produktov chcem povedať, že táto štúdia zhodnocuje stupeň transpozície smernice v jednotlivých krajinách členských Európskej únie. Vykonali sme prieskum vo všetkých členských štátoch EÚ, potom nasledovali rozhovory, v ktorých sme sa spýtali dve jednoduché otázky. Po prvé, či umiestňovanie produktov bude povolené v danom členskom štáte a pod akými, aký, za akých podmienok. A druhá otázka bola, či v smernici uvedená výnimka bude platná aj na území daného členského štátu. Je tam článok, ktorý umožňuje vysielateľov, vysielateľom, aby neinformovali divákom, divákov o tom, že bude umiestnenie produktu v takých produkciách, ktoré oni sami neprodukovali, ktoré len kúpili. Väčšina členských štátov ešte netransponovala túto smernicu a väčšina sa však vyjadrila v tom zmysle, že mienia povoliť umiestňovanie produktov podľa smernice. Niekoľko krajín chce využiť tento článok, ktorý umožní vysielateľom neinformovať divakom o tom, že ide v danom produkte o umiestňovanie produktu, napríklad Taliansko, Česká republika, Litva, Slovensko, Rumunsko a Švédsko. Podrobný zoznam týkajúci sa jednotlivých detailných stanovisk nájdete v štúdii, ktorá je vo vašich materiáloch. V niektorých krajinách sa už podmienky za minulý mesiac zmenili konkrétne v Nemecku a v Anglicku, kde sa diskusie o umiestňovaní produktov ešte stále rozvíjajú a kde ešte e, nie je jasné, ako budúci rok bude vyzerať legislatíva v oblasti reklamy. V tomto kontexte nás parlament požiadalo preskúmanie ďalších troch tém. Návyky detských divákov, potenciálny dopad televíznej reklamy na deti a po tretie súvisiace otázky, ktoré sa týkajú samoregulácie daného rezortu. Stručne poviem niečo k týmto trom témam. Definícia dieťaťa sa líši od krajiny ku krajine v Európskej únii a to má dôležitý dopad na e, jednoliaté uplatňovanie európskych pravidiel, ktoré sa týkajú reklamy, ktoré sú zamerané na deti. Vek, ktorý ktorým sa definuje dieťa, je takisto odlišný v jednotlivých krajinách. Niektoré krajiny napríklad vôbec nedefinujú dieťa vo vzťahu k reklame. Iné krajiny definujú, čo znamená detský program a je veľmi ťažké aplikovať jednoliaté európske predpisy pre tú istú vekovú skupinu v celej Európe. Preto je zložité aj porovnávať údaje týkajúce sa dopadov na jednotlivé skupiny detských divakov. Štúdia uvádza údaje, ktoré ilustrujú všeobecný konsenzus medzi výskumníkmi, že vplyv e, reklamy na deti ovplyvňuje nákupné preferencie detí. Do istého veku deti sú skeptické voči reklamnému svetu pretože sú, e, pretože existuje niečo ako reklamná gramotnosť. Reklamná gramotnosť sa týka toho, ako nakladajú s reklamou vysielatelia v celej Európskej únii, považujú deti za nachylné na podľahnutie reklame a preto zachádzajú s reklamou inak pre detského diváka ako s reklamou pre dospelého. Väčšina dospelých, väčšina programov, ktoré však nie sú určené priamo pre deti, tieto deti aj tak pozerajú. Napríklad v Británii je toto číslo až 69% programov, ktoré nie sú priamo určené pre deti. Deti aj tak pozerajú. Potom môžu byť deti vystavené reklame, ktorá pre nich nie je vhodná, pred ktorou nie sú chránené. Toto pozorovanie je mimoriadne eh, validné, pretože keď deti pozerajú televíziu a e, sú vystavené programom, ktorý regulačný rámec pod ne nespadá, napriek tomu môžu byť ňou, touto reklamou istým spôsobom ovplyvnené. Menej deti pozerajú televízor v Holandsku, čo je 106 minút denne v Holandsku a v iných krajinách je to 192, čo je najvyšší, najvyššie okienko časové v Európe, ale v Japonsku a USA deti pozerajú reklamy e, v priebehu 2,5 hodiny a niekedy uvidia až 29 rozličných reklam za deň. Parlament nás požiadal preskúmať aj veci týkajúce sa článku 3F e v smernici, či vláda má pozbudzovať poskytovateľov, poskytovateľom audiovizuálneho obsahu, aby vyvinul akýsi kódex praxe, ktorým by sa rezort samoreguloval. Medzinárodná e, medzinárodné inštitúcie takisto podporujú takéto kódexy a nedávno bola prijatá, bol prijatý takýto kódex o reklame zamerané na potraviny a nápoje pre deti. Väčšina zainteresovaných strán, s ktorými sme robili rozhovory, sa zhodnú na tom, že takýto kódex správania sa môže byť veľmi, veľmi dobré môže zapôsobiť, keď sa aplikuje správne, ale je ešte priskoro posúdiť, či je takýto nástroj, či bude takýto nástroj úspešný alebo nie. Tento výskum ktorý sa zameral na isté údaje, ktoré ešte nie sú všetky uzavreté. E, preto ne, ne, nemá žiadne finálne závery. Veríme však, že bude umiestňovanie produktov ako súčasť reklamy istým skromnejším zdrojom príjmov pre audiovizuálnych vysielateľov, že členské štáty viac menej súhlasia s tým, že zavedú túto novú formu reklamu do svojho vysielania ale že sú tu isté obmedzenia, čo sa, ktoré sa týkajú detí. Veľmi rýchlo teraz prejdem ďalšími výskumami, ktoré sme robili, spotreb, e, ktoré sa týkajú návykov, návykov spotrebiteľov, potom mladých ľudí v Európe, ktoré, ktorí by mali mať viacej informácií o reklame, o internete, o vlastníckých právach a podobne, pretože všetky tieto témy súvisia s umiestňovaním produktov. Ešte stále nie je stanovená ani trhová hodnota jednotlivých produktov, ktoré budú takto umiestnené v audiovizuálnych e, produkciách. V súčasnosti Španielsko a Rakúsko liberalizovalo trh audiovizuálnych obsahov a môže sa umiestňovať produkt do audiovizuálnych produkcií? Myslíme si, že Reklamná gramotnosť, tento pojem, ktorý som spomenul predtým, by sa pravdepodobne mala zaviesť do iniciatív komisie, ktoré sa týkajú gramotnosti v oblasti médií a myslíme si, že jednotlivé členské štáty by sa mali zaoberať reguláciou reklamy tak, že prihliadnú na všetky tieto dokumenty z európskych inštitúcií. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a som pripravený odpovedať na vaše otázky alebo komentáre. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Runge. Ďakujem veľmi pekne, pán Runge. Takže myslím si, že váš posledný návrh eh, sa hodí veľmi do toho, eh, čo eh, sme, o čom hovoríme. Hovoríme o mediálnej gramotnosti a ide o to, aby sme jasne vedeli, že čo je pravda a čo je len reklama. Určite uh, budeme v budúcich mesiacoch o tomto veľmi intenzívne diskutovať. Vy ste hovorili, že umiestňovanie produktu nie je až také strašne dôležité pre ten dodatočný zisk, čo sa s tým e, a dosahuje čo s tým docieli. A preto si kladiem otázku, prečo sme sa tak o tom hádali. Keby sme to boli vedeli predtým, tak e, sme si mohli ušetriť kopu času. No dobre, možno, že to bude dobré, keď si to e, zapamätáme do budúcich rokov, keď sa to bude aplikovať, keď vieme a keď uvidíme, koľko príjmov sa vlastne vygeneruje, že nebudeme to brať ako dané, ale budeme to brať ako spornú otázku aj do budúcnosti. Pani kolegyňa Trujpl chce položiť pánovi Rungemu otázku. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja by som rada a teraz práve čo sa týka nemeckého prekladu textu, položila niekoľko otázok. Pán Rojek, pokiaľ som vás správne pochopila, vy ste argumentovali, že eh, momentálne je ešte veľmi skoro, že nedá sa závere, záverom um, nie, nič zásadné povedať. Dobre, je mi to jasné, pretože aj v mnohých, v mnohých krajinách, ako v Nemecku, sa začína proces transponovania tejto smernice do národnej úrovne takže sa vlastne vôbec nedá presne stanoviť, aké dopady to bude mať. Druhý argument, o ktorom ste um, hovorili a o ktorom hovorila aj pani Pak, spočíva v tom, že obidve strany tak kritikou, ako aj podporovateľom, podporovateľom umiestňovania produktov sa strašne chytili za vlasy, aj celá lobby veľmi bojovala o umiestnenie produktov a uh, Vidíme, že e, to asi nie je celkom tak. Jedni sa obávali, že by to mohlo mať dopad na nesprávne e, prelinanie sa reklamy a redakčných e, obsahov. Možno, možno áno, ale tu máte v štúdii jednu vetu v nemeckom znení, ktorú tu mám. To je tá tretia strana vašej štúdii, kde sa hovorí, hovorí že skutočné dopady umiestňovania produktov na správanie sa po um, divákov sú e, že v rámci toho dosprávania sa nedá zistiť alebo skonštatovať premiešavanie redakčných a uh, reklamných eh, produktov. Nuž, ja chcem ešte raz počiarknúť, pokiaľ hovoríte, že je tu isté premie, istý mix, a je to to, čo som nechcela. Možno by ste mi eh, mohli vysvetliť, lebo tu je istý rozpor k vašej inej téze, že tu nie je takéto prelínanie že vo, vo finančnom ohľade. Takže tu by som vás chcela poprosiť o vysvetlenie. A ďalšia otázka, posledná otázka, kde ide o účinnosť dobrovoľnej samokontroly v reklamnej branži. No už možno by ste nám mohli trošku načetnúť čo si myslíte, pretože to nie je prvýkrát, keď sa e, robí, alebo keď sa naštartovala politická diskusia o úlohe samokontroly v reklamnej branži, takže mohli by ste nám k tomu povedať niečo bližšie. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pani kolegyňa Benarabatu. Oui, bonjour. Je... Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada vedela, či e, viete, aké množstvo reklamných spotov je spojené s tovarom a aké veľké množstvo e, so službami. A tak by, takisto by som sa chcela opýtať, e, či rozlišujete reklamy na verejné službe. My napríklad máme reklamné spoty zamerané napríklad na poštovné služby alebo na sociálne zabezpečenie alebo zdravotníctvo. A to je rozdiel. To, tu sa to odlišuje od reklamy napríklad na lepidlo alebo tabakové výrobky. A teda by som chcela položiť otázku, či sledujete tieto vzťahy, tieto pomery vzájomné a či sledujete takisto dopady vo vašej štúdii, či sa dá takýmto spôsobom nasmerovať tento vývoj. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani predsednička. Pán Runge, poprosím vás odpovedať na tieto otázky. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Čo sa týka tretej otázky o dopade autorského alebo režijného obsahu versus reklamného obsahu, toto sme neskúmali. My sme iba skúmali finančné dopady umiestňovania produktov, ich potenciálny dopad. Pozreli sme si produkcie, ktoré existujú, pozreli sme si vyhliadky marketingových analytikov na to, ako by takéto produkcie vyzerali. Takéto vyhliadky možno nie sú celkom smerodajné, ale prijali sme normatív, normatívny prístup, vyhodnocovanie umiestňovania produktov. Vlastne otázka, či je to žiaduce alebo nežiaduce, teda autorsko-režijný pohľad, ten sme nebrali do úvahy. Čo sa týka samoregulácie, teda kódexov správnej praxe, je ešte priskoro povedať, či by takéto niečo fungovalo, pretože v rámci rozsahu štúdie sme robili rozhovory s zúčastnenými stranami, ktorí to boli, to máte v prílohe, ich sú, sú vymenovaní. A otázka na správny kódex odpovede zneli, že by to mohla byť hodnotná, hodnotný prínos, ale nie je jasné, ako to v praxi bude vyzerať. A čo sa týka reklamy, či na tovary alebo na služby. To sme takisto neskúmali a nerozlišovali sme to, pretože umiestňovanie akýchkoľvek produktov do pro- audiovizuálnych produkcií nie je povolený v mnohých štátoch EÚ a preto sme nemohli nič takéto posudzovať a rozlišovať. Ak sa pozriete do štúdie, je tam e, zmienka o tých produktov, ktoré sa najviac umiestňujú v audiovizuálnych produkciách, napríklad v USA, kde už je to liberalizované. A myslím si, že sú to rýchlo obratkové spotrebné predmety a nie sú to služby a vôbec už nie verejné služby. Toľko na vašu otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, ja mám trošku problémy, keď si pozriem vaše štúdiu, a, a, vaše štúdiu o s tým, s tým názvom, ako ste to uviedli. Už to znamená, že e, to nemáme postihnuté, aké finančné dopady to má, aké to má dopady na deti. To znamená, vy ste tu analyzovali len finančné dopady. Išlo v prvom rade o to, aby sa videlo, či umiestňovanie produktov má dopady tak na redakčné obsahy, teda či sa tým redakčné obsahy posunuli a aké je vnímanie týchto vecí o, u detí a mládeže. A pre mňa sú tu dva, dve rozdielne veci, či sa to pri reklamnú branžu oplatilo alebo nie. To sú dva rôzne kroky. Keď chcem analyzovať e, e, finančný e, zisk a takisto dopad na deti a mládež. A toto mi tu chýba. Áno, hovorí pani predsednička, pak ja vás chcem podporiť, pani kolegyňa, pán de Costa. Scusate. Credo che ringrazio molto per questa interessante relazione. Condivido la preoccupazione della... Áno, keď si pozriem túto správu, tak eh, zdieľam uh, tie starosti tých kolegyní, ktorý, uh, eh, tej kolegyní, ktorá tu hovorila. Myslím si, že by sa to malo prehodiť. Aké pohnutky vôbec môžu existovať? Alebo aké boli? Aby sa vôbec zadalo vypracovanie tejto štúdie a predovšetkým takisto tu šlo o dopady na správanie sa nezletilých. Mm, a išlo vlastne aj o určité také vybalansovanie, ktoré zamýšľa sa smernicou urobiť. A tu je samozrejme aj otázka, ako ich ako členské štáty tú smernicu budú uh, transponovať. Je len niekoľko štátov, ktoré to už robili, alebo ktoré na tom pracujú. Ako to vyzerá s tými produktami, ktoré nie sú pre um, deti a mládež, ale ktoré sa tam objavujú bez toho, aby sa na to upozorňovalo. To znamená, tu sa na to neopozorňuje, že sú to produkty, ktoré v podstate a v poslednej miere nemajú nič dočinenia s produkciou z toho vysielača samotného, toho kanálu samotného. A ide takisto o to, aby sme nejakým spôsobom monitorovali transponovanie smernice v členských štátoch, aby sme si boli vedomi tých dopadov, ktoré uh, Samozrejme, v jednotlivých členských štátoch budú rôzne, niekde to môže mať veľký dopad na správanie sa divákov. E, to ja si e, teraz myslím na um, násil, teraz myslím na násilie, na zneužívanie alkoholu, drog, na určité paralizovanie e, s, v súvislosti s touto témou a na určité znižovanie toho významu a znižovanie významu osobnosti ľudí. Takže samozrejme, máme tu rôzne, rôzne kanály, ale musíme skutočne dávať pozor na to, aké to bude mať dopady, lebo to sú sociálne náklady, ktoré to so sebou prináša. Pani Eppenwalde, áno, ďakujem. Eh, dovolte mi, aby som sa pripojila ku kritike mojich predrečníkov. Takže v podstate je to tak, že tú štúdiu by sme mali v budúcnosti ešte, eh, v nej by sme mali pokračovať, pretože to, čo máme na stole, nám, z toho nemôžeme eh, robiť žiadne závory, závery, aké dopady majú predovšetkým tieto skryté formy reklamy na deti a mládež, pretože to je tá otázka, o ktorú nám ide, či by sme nemali v tej podprahovej forme reklamy, ktorá v podstate nie je taká rozpoznateľná. E, a preho všetkým, keď um, členské štáty povedia, že um, chcú mať túto výnimku a nechcú mať v určitých programoch práve reklamu. To znamená, že vieme, že tá podprahová, ten podprahový dopad reklamy môže byť oveľa väčší ako reklama taká, ako ako ju poznáme doteraz. Napríklad eh, kúpne správa, nákupné správanie sa detí a možno ešte to môže mať ďalšie dopady a myslím si, že tu musíme predsa len aj pri ďalšom transponovaní tejto smernice dávať veľký pozor a musíme, musíme tento mandát, myslím, ešte rozšíriť a v každom prípade by sa na to malo ešte ďalej pracovať. Áno, ďakujem, hovorí pani predsednička. Dobre, takže keď sme dnes niekoho požiadali, aby sa vyjadril na tému štúdie, e, štúdie reklamy a, e, a jej vzťahu, jej vzťahu na deti a mládež. Ja som bola veľa kedy učiteľka, ja, si, ja si myslím, že, že tá téma je ako keby, um, ako keby sa minula účinku, pretože e, jednoducho vy ste nám hovorili o finančných dopadoch a nehovorili ste nám nič o dopadoch na deti a mládež. Jednoducho to nie je ukončené. Nemali ste ju teda prezentovať. Nie sú tu urobené príslušné závery. Táto, tejto téme sa musíme jednoducho venovať. Vôbec ste sa jej e, nevenovali a je mi to vlastne veľmi ľúto, že sme vám to takto teraz predložili. Ja som sama nevedela, čo presne tá štúdia uvádza. Ja som e, sa tiež orientovala len e, podľa nadpisov a je mi ľúto, že sme vám to dnes takto odprezentovali. Pán Runge, ak ešte chcete odpovedať. Uh, Možno jedna krátka poznámka. Štúdia, ako bola zadaná, bola krátka štúdia. A konkrétne sa nazývala predbežná štúdia na identifikovanie ďalších výskumných tém, ktoré treba prehlbiť. Možno som to neprezentoval týmto spôsobom, ale ak sa pozriete na závery tejto štúdie, tam naozaj podrobne a dosť na veľkej ploche rozoberáme všetky tieto témy, ktoré ste práve spomenuli a odporúčame, že treba vykonať ďalšie štúdie. Preto neodporúčame záverečné odporúčania o umiestňovaní reklamy a o vplyve umiestňovania produktov e, ako typu reklamy na deti, práve preto, že to je predbežná štúdia a takto to bolo zadané. Rozumiem? Dobre, pochopili sme to. Ďakujem vám, že ste sa tomu venovali a Ehm, ehm, dúfam, že ehm, vám niekto dá zadanie, aby ste mohli pracovať ďalej a my si takisto premyslíme, či to urobí parlament alebo nie a akou formou. Ďakujem za prezentáciu. ospravníme sa, že sme vám nemohli e, poskytnúť e, e, premietanie, ale ďakujeme, že ste to urobili aj ústne. Dobre, prejdeme na bod 5 dnešného programu. A my sme mali u nás v našom vlastnom oddelení politickom eh, tematické oddelenie B, eh, ktoré nás podporuje v celom celej skupine výborov, agri, eh, rybárstvo a tak ďalej. Takže to sú muži a ženy, ktoré sa snažia nám uľahčiť parlamentný život, e, keď chceme pracovať a preto mi e, dovolte, aby som e, požiadala riaditeľa Izmana Olivarisa, ktorý vlastne pracuje pre týchto 5 výborov v tematickom oddelení B, aby nám poskytol taký, taký úvodný a taký úvodný statement a potom odovzdáme slovo ostatným. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste mi udelili príležitosť odprezentovať túto prácu oddelenia, ktoré funguje ako podporný orgán pre, aj pre váš výbor. V roku 2004 sa parlament rozhodol reštrukturovať služby, ktoré sa poskytujú parlamentu tak, aby boli náležite integrované jednotky, ktoré v minulosti fungovali pod generálnym riaditeľstvom pre výskum a sú priamo zapojené do štruktúr, ktoré priamo pomáhajú a zabezpečujú služby jednotlivým výborom vnútornej a vonkajšej politiky. A tieto výskumné jednotky, ktoré dnes e, úzko spolupracujú s parlamentnými výbormi, majú za cieľ poskytovať expertízy, ktoré vy považujete za dôležité pre e, svoju parlamentnú prácu. To znamená, nie je to individuálne poskytovanie, poskytovanie individuálnych služieb niekoľkým poslancom, ale parlamentným orgánom. Toto bolo zdôvodnené vzrastajúcou zložitosťou činnosti a vzrastajúcou zložitosťou legislatívy v rámci snahy parlamentu zlepšiť reaktivitu Európskeho parlamentu v rámci legislatívnej práce. A preto parlament dospel k záveru, že jednotlivé výbory potrebujú mať k dispozícii štúdie a expertízy v rámci rozpočtu, ktorý umožňuje financovanie štúdií štúdie ako napríklad tá, ktorá tu bola uvedená. Štúdie, ktoré vlastne prevádzajú naši vlastní zamestnanci, ako aj výskumné práce, ktoré sa objednávajú u externých firiem. Má na starosti práve každé to tematické oddelenie, ktoré pracuje pri príslušných riaditeľstvách. V našom prípade ide o tematické riaditeľstvo B, pani Olivera, ktoré úzko spolupracuje s týmom, ktorý pomáha jednotlivým výborom, ktoré tu boli už spomenuté. Pracovníci tohto odboru sú ľudia s veľmi kvalitným vzdelaním, ktorí veľmi dobre poznajú nielen európske politiky a celú problematiku, ale samozrejme nepracujú súčasne v Pasterovom ústave, čiže nám nemôžu poskytnúť úplne všetky tie najnovšie informácie o všetkom, čo práve bolo objavené. Avšak ide o veľkých odborníkov na identifikáciu parlamentnej práce a v podstate slúžia ako akási podpora práci jednotlivých výborov. Oni sledujú činnosť výborov každý deň a skúmajú, akým spôsobom e, spracovávať informácie prichádzajúce z vonkajška, tak aby mohli poslúžiť Európskemu parlamentu a jeho výborom. Ja ako riaditeľ som zodpovedný predovšetkým za koordináciu sekretariátu výboru, ktorý zabezpečuje priamu asistenciu vašej práci a tematickými odbormi, ktoré poskytujú vlastne výskumnú a expertnú činnosť, ktorú parlament potrebuje. Ja by som chcel povedať najmä novým poslancom, ktorí boli zvolení v tomto roku. A chcela by som im vysvetliť, že štúdia, či už interná alebo externá, predstavuje iba nástroj, ktorý je vám poskytnutý a ktorého užitočnosť do značnej miery závisí na vašom využití, na rozprávach a na politickom užití týchto štúdií, ktorým dáte vy. pretože tieto štúdie samé o sebe vlastne nie sú politické, a je na vás a na vašej zodpovednosti, aby ste identifikovali inštitucionálne potreby vášho výboru a aby ste požadovali štúdie takého obsahu, ktorý bude užitočný pre, vaše, pre vašu parlamentnú činnosť a zároveň a zároveň je v kompetencii vášho výboru inštitučné využitie ktoré by ste vy mohli potrebovať v rámci vašej parlamentnej práce. Na generálnom sekretariáte sa zabezpečuje kvalita, zmluvná zodpovednosť a ja ako riaditeľ, okrem toho, že koordinujem činnosť jednotiek, mám vo funkcii delegovaného zadávateľa, čiže ja vlastne nakupujem štúdie v prípadoch, kedy sú zadávané externým subjektom. A môjim cieľom je obhajoba záujmov Európskeho parlamentu z finančného hľadiska. A teraz by som navrhol, pani predsednička, odovzdať slovo pánovi Gonzálovi Masedovi, ktorý v mene tematického odboru trochu podrobnejšie objasní, Predovšetkým, akým spôsobom to v konzultačných firmách, eh, ktoré majú väčšinou sídlo v Bruseli. Naša štruktúra je taká, že v podstate sme v rovnakej štruktúre ako sekretariát e, kultúrneho výboru. Máme toho istého šéfa, pán Olivaris, ktorý rečnil predo mnou a z toho dôvodu sme v pravidelnom vzájomnom kontakte. Navzájom sa poznáme a diskutujeme o práci výboru s nimi na základe eh, vašich požiadaviek. Pokiaľ ide o silu politického oddelenia, hlavná sila spočíva v tom, že vlastne pracujeme na žiadosť výboru. Už bolo vykonaného veľa prieskumu, pravdepodobne príliš veľa v súvislosti e, s tým, čo sme schopní e, prečítať, ale e, práca naša je základ založená na špecifických požiadavkách a vy vlastne stanovujete požiadavky tej štúdie? Čo sa líši od toho, čo už existuje, čo už je dostupné. Druhá výhoda je, že pracujeme mm, s vysokou mierou objektívnosti a nezávislosti, e, čo sa týka politických skupín parlamentu, pretože sme administratívna a takisto v súvislosti e, nezávisle od e, rady a komisie Takisto sme nezávislí od tlakových skupín, ktoré takisto vykonávajú výskumnú prácu v Bruseli a snažíme sa e, navzájom diskutovať. Ďalšia výhoda, ktorú som už spomenul, je skutočnosť, že práve pracujeme na rovnakom riaditeľstve ako sekretariát e, výboru pre kultúru, takže už vopred s nimi môžeme diskutovať o tom, aké legislatívne e, témy budú potrebné pre výbor, čiže sme schopní vopred plánovať, Teraz sú tu dve správy, na ktorých pracujeme, Uni eh, eh, University Business Dialogue a University Views Policy. My sme navrhli tému pre eh, výbor a toto nám umožnilo vykonať tento prieskum a predložiť ho včas, aby vám bol k dispozícii, až keď budú vypracované tieto dve správy. Čiže plánovanie vopred je veľmi dôležité. E, cieľové publikum, e, ako som už povedal, e, pracujeme najmä pre výbor, ale pracujeme aj pre iné útvary v parlamente, takže pracujeme na žiadosť predsedu a generálnych riaditeľstiev. Čo sa týka vášho rozpočtu, váš rozpočet je približne 240 tisíc eur, teraz trochu menej ako obvykle, pretože ide o volebný rok. Z toho prebiehajúce postupy dosahujú približne 231 tisíc. Väčšinu sme vynaložili za tento rok. Respektíve plánujeme to využiť, ale nie je to isté. Ale konferencia výborov, predsedov výborov v septembri na Štrasburgovej plenárke rozhodla, že alokuje všetkým výborom nový rozpočet, približne 50 tisíc eur. E, toto sú zaokrúhlené čísla. Čo sa týka rozvoja rozpočtu, zvyšuje sa, odkedy sme boli vytvorení v roku 2004. Ehm, vtedy to bolo skôr symbolické, bolo to menej ako 50 tisíc eur. A teraz dosahujeme asi 350 tisíc eur ročne. Toto bolo za rok 2008 a taký pravdepodobne bude rozpočet aj v roku 2010, čiže bude sa to pohybovať niekde v tejto oblasti. Tento slajd má naznačiť, že my vlastne takisto vypracúvame výskum, väčšinou na základe stručných oznámení, ktoré predstavujú ako si súhrn situácie. Niektoré z týchto informácií môžu byť logické pre viacerých členov, ale viacerí noví členovia sú tu zastúpení, čiže um, čo sa týka predkladania žiadosti, v kultúrnom výbore a vo všetkých výboroch e, toto sa uskutočňovalo na koordinovaných zasadnutiach. Čiže každý poslanec sa musí obrátiť na svojho koordinátora a získa e, tému na programe, pretože to finálne rozhodnutie sa vždy príjma na tomto zasadnutí a keďže kultúrny výbor a ďalšie výbory sa stretávajú nepravidelne, niektoré výbory vyvinuli inú formu podávania žiadosti o štúdie alebo oznámenia, a to prostredníctvom písomného postupu, kedy koordinátori musia vyjadriť súhlas písomne mailom. My sme toto vo kultúrnom výbore ešte neuplatnili, pretože to nebolo potrebné, ale možno sa tak stane v budúcnosti, ak to bude potrebné. Toto sú hlavné ehm, výskumné nástroje, ktoré máte k dispozícii. Starý som toto ste obdržali dnes a bolo to predložené už predtým. Oznámenie je čosi, čo je stručnejšie, čo poskytuje úvodné informácie na akákoľvek témy. Potom je tu ďalší nástroj, ktorý by bol užitočný pre tento výbor ešte sa, nevy, ešte sa nepoužíval a ide o workshop, teda o seminár. Je to podobné ako hearing v tom zmysle, že viacerí experti sú prizvaní, aby diskutovali na určitú tému, ale organizujeme to my v politickom oddelení na základe odlišných pravidel a v podstate hľadáme expertov a využívame vlastný rozpočet na, na ich prizvanie. Existujú dva typy workshopov jeden, e, kde viacerí prehovoria na rôzne témy a snažia sa nejakým spôsobom osvetliť určitú tému, ktorá je zložitá a na ktorú je každý z prihvaných dotyčných ľudí expertov, alebo je tu taký rozporúplnejší workshop, kde si vypočujete rozličné názory na jednu a tú istú tému. No a či sa týka týchto fact sheets, Tu sa predstavia jednotlivé politiky, tieto fact sheets existujú pre všetky politické oblasti a toto sa zverejňuje na internete. Toto je súhrn toho, mm, čo by, na čo by sa naša práca mala zameriavať. Mala by to byť čitateľné, zodpolahlivé a, a e, e, čitateľné znamená, že hoci pracujeme s akademikmi a technikmi, mal by sa používať e, zrozumiteľný jazyk, ktorý sa používa v každej politickej diskusii, v tom smysle, že tie fakty budú spolahlivé, v tom smysle, že tie fakty budú pravdivé a relevantné, v tom zmysle, že tie štúdie, ktoré sú prezentované, majú niečo dočinenia s prácou tohto výboru. Ako aj s inými témami, ktoré spadajú do e, e, rozsahu pôsobnosti tohto výboru. Čo by teda malo uľahčiť prácu tohto výboru? Teraz by som rád odprezentoval zásady, na základe ktorých pracujeme. Nevynašli sme ich sami. Tieto zásady už sú vo finančných regulatívach, v európskych zákonoch. Z tých z tých vychádza naša práca, robíme e, tender a podobne. Integrita to nie je vo finančných regulatívach, ale je to vec konsenzu. Ďalšie zásady, a ešte sa vrátim k tej prvej, kedykoľvek máme tender pre externých expertov, musíme mať výbor, ktorý vyhodnotí tento tender, ktorý zhodnotí silné a slabé stránky rozličných ponúk a musíme aj odôvodniť, prečo sme si zvolili tých a nie iných výskumníkov. A napokon e, zodpovednosť voči výboru samotnému, to znamená, Chceli by sme vás informovať o práci, ktorá je pre vás k dispozícii. Nechceme byť izolovaným ostrovom výskumu, s ktorým máte kontakt raz ročne, ale e, chceme s vami komunikovať a preto náš riaditeľ prijíma pozvania pani Pek na zasadnutia vášho výboru, kde vyhodnocujeme, čo sa robilo a informujeme vás, aké štúdie sú možné. Dokumenty, ktoré dostávate od sekretariátu, takisto obsahujú informácie o štúdiách a o stave jednotlivých štúdií, o fázach, ktorých sa nachádzajú a čo v budúcnosti budeme vypracovávať. Toto boli isté príklady toho, na čom pracujeme. Spomenul som už tzv. University Business Dialog, to je jeden nástroj, Youth Policy Reform je ďalší a Broadcasting Communication je ďalšia téma. Na jar 2009 budeme implementovať e, dohovor UNESCO a program Erasmus. V januári 2009 sa koordinátori zídu a odsúhlasia, či takto v tomto zmysle budeme pokračovať e, s prácou. Ďalší hlavný, hlavná vec, ktorú robíme a ktorú aj máte vo vašich podkladoch, vyzerá to ako malá žltá knižočka, alebo tá sivá knižočka, má to byť akoby sprievodca alebo úvod do parlamentnej práce a v tejto brožúrke sa hovorí o tom, čo tento výbor robil v minulom legislatívnom období a čo bude robiť v tomto období. Kde nájdete dokumenty, ktoré sme vypracovali? Na internete je adresa web stránky následovná na diapozitíve. Veľmi jasne by som chcel povedať, že výskum, ktorý robíme pre tento výskum, je takmer vždy zverejnený na internete, čo je veľmi dôležitá zásada. A ďalšiu stránku asi poznáte, je to istý bilten, ktorý rozosielame elektronicky raz za mesiac a kde sú informácie o fázach výskumu a štúdiách, e, na ktorých pracujeme. Tu máme kontaktné adresy. Všetci štyria sme tu dnes prítomní a ďakujeme, že ste si vypočuli informácie o našej práci. Myslím si, že je to veľmi cenná práca, tak pre nových, ako aj pre nás, ktorí sme tu už niečo dlhšie pretože vieme veľmi dobre, na koho sa môžeme obrátiť a čo všetko už je k dispozícii a preto si myslím, že by bolo dobre, keby sme, sa, sme využívali internet, lebo tam je toho skutočne veľa a preto vám chcem ešte raz riečne poďakovať, že sa to za posledné roky takto vyvinulo od e, toho minima, čo sme mali predtým až na tú výšku, čo sme videli na tej veži hore. Dobre, nechceme k tomuto príliš veľa diskutovať. Pani Drubel sa prihlásila, ale pani Katán už je tu, takže krátko. Áno, ďakujem, len otázku. Ďakujeme pekne za prezentáciu, ale pod e, tými silnými, strín, silnými stránkami ste hovorili, že môžete mobilizovať externý, externé vedomosti. Aha, tak budete to robiť cez tendre, áno. A potom ten bod, ktorý sme mali predtým, tak teraz by som okrem toho rada pochopila, uh, pretože ako teraz práve ukončená štúdia sa tu uvádza a práve štúdia o tej smernici audiovizuálne e, služby. A to je zrejme tá štúdia, ktorú sme, o ktorej sme práve hovorili a ktorá nás neuspokojila. Takže chcela by som e, položiť otázku. Pokiaľ my z výboru chceme mať vypracovať takúto, e, chceme dať vypracovať takúto štúdiu, je to cez, cez tendre cez vybraných akademikov alebo alebo cez uh, think tanks. No dobre, ale máme nejakú možnosť, máte väčší vplyv na to, aby nám ten výsledok priniesol to, čo ňou chceme dosiahnuť tou predmetnou štúdiou. Áno, ďakujem Helga. Na strane 23 a na eh, tohto zošitka nájdeš nájdeš vlastne e, závery tej štúdie, o ktorou sme dnes preberali. To je ale môj problém. A teda, keď my požiadame o vypracovanie takéto štúdie a ten výsledok je taký biedný, ako sme to dnes mali, tak e, by sme jednoducho mali sa poučiť z toho, aby sme presnejšie naformulovali objednávky, aby sa tá štúdia viac priblížila našim, výsled, našim výsledkom, ktoré chceme docieliť. Máš niekto niečo, pán Olivera, to môže zodpovedať? alebo kto z vás troch, e, troch by chcel odpovedať. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pani predsednička. E, nuž, e, čo sa týka konkrétne externých štúdií alebo tých takých briefingových listov, procedúry máme dve. Za prvé, samozrejme vždy, tak ako hovoril môj kolega, vyhlasujeme výberové konanie a veľmi prísne rešpektujeme finančné nariadenia, toto je naša Biblia, ale vždy sa snažíme maximálne uprednostniť interný výskum odvetví e, kultúry v rámci toho tematického oddelenia. To je pán Macedo, to sú tí dvaja kolegovia a pán Masedo teda a ďalšia pani, ktorá je detešovaná, ktorá je národná expertka. Čo sa týka tých výberových konaní, tu pokiaľ ide o štúdiu, o ktorej sa odhaduje, že bude stať menej ako 60 tisíc, tak sa postupuje tak, že my vyzveme rôzne výskumné ústavy v rôznych členských krajinách a spravidla to je viac než 20 výskumných ústavov. Mhm, môžu to byť univerzitné pracoviská. Je to jednoducho zoznam, ktorý my najskôr zostavíme, to znamená, že si robíme také predbežné, predbežnú rešerš a zistíme, zistíme si, že ktorí výskumníci by boli Schopný tento výskum zrealizovať a pokiaľ by to bolo na 60 tisíc, tak potom to je verejné obstarávanie a musí to byť zverejnené vo vestníku. A dochádza vlastne k tomu, že publikujeme tiež vo vestníku rámcové zmluvy. Čo znamená, že my teda vyhlásime um, takéto verejné výberové konanie, teda verejné obstarávanie. Jedna rámcová zmluva nám práve končí, takže sa práve na to chystáme a budeme teda uzatvárať nové rámcové zmluvy a tá štúdia, s ktorou ste sa dnes zoznámili a ktorú ste si vypočuli, túto štúdiu realizoval zmluvný dodávateľ v rámci rámcovej zmluvy, ktorý už robil pre váš výbor niekoľko štúdií a vždy to bolo k vašej plnej spokojnosti. Ja musím ale doplniť, že táto štúdia presne odpovedala technickej špecifikácii, ktorá bola zadaná. Bola to predbežná štúdia, bola dosť stručná, krátka, štúdia taký prvotný prieskum a je v podstate na vás, aby ste si stanovili, že aké pokračovanie si želáte v tomto smere ďalej robiť. A samozrejme, ja som vždy e, e, ochotná zodpovedať e, na vaše otázky. Áno, hovorí pani predsednička. No dobre, tak to, aké témy zadáme buď tým istým alebo iným výskumníkom. O tom môžeme potom diskutovať. Áno, áno, presne tak. Keď dovolíte, aby som to rada doplnila. Celý rad štúdií sa realizuje na základe iniciatívy niektorého z poslancov, ale tak ako povedal kolega, keď ide o tému štúdie, ktoré, e, ktorá bola schválená na um, schôdzi koordinátorov. Tá štúdia sa stáva štúdiou pre celý výbor. Dovolte mi, aby som vám to vysvetlila. V predchádzajúcom volebnom období sme s tým mali trochu problém, pretože dochádzalo k nedorozumeniam. Štúdia je vždy štúdiou pre celý výbor a vždy je publikovaná. Ďakujem. E, pani predsednička, no dobre. Pani Kanta je už tu a poprosím s pani Hannibal, aby ste veľmi stručnú otázku položila. Um, like thank... Chcela by som poďakovať ľuďom, ktorí hovorili o práci tematického oddelenia a výskumov. Chcela by som povedať, že sme si vypočuli veľa kritiky ku štúdii o umiestňovaní produktov, ale keď si vezmeme kontext, a to, že ešte nebola táto smernica transponovaná vo väčšine členských štátov, ako by sme mohli očakávať od výskumníkom, aby vám priniesli dáta? Mne sa zdá táto štúdia celkom užitočná, uvádza isté štatistiky, isté fakty, mne celkom pomohla zorientovať sa. Chcela by som toto povedať tak, aby sa to uviedlo do zápisnice, pretože myslím si, že sme boli zbytočne kritickí, pretože aj obsahovo podľa mňa je táto predbežná štúdia veľmi dobrá. žiaľ bez mikrofónu hovorí. Je voulais euh, dire simplement deux euh, de la mandature précédente où euh, j'ai occupé deux fonctions. No, dobre, možno niekoľko vecí. Za, v minulom volovnom období, keď som eh, predsedala postupne dvom výborom, tak som si z toho zapamätal i za prvé to, že tematický odbor je veľmi užitočný a za určité podmienky. A tu teraz sme videli vlastne ten zlý príklad. A teda, vtedy, kedy poslanci a pravštívni koordinátori musí presne vedieť, na, ako, na akú otázku sa chcú sústrediť. Ja v podstate ani neviem, aký zmysel malo to, čo nám bolo odprezentované. Tá štúdia asi nebola e, zlá, ale tá otázka bola položená nesprávne, pretože pokiaľ chceme sledovať dopad umiestnených produktov E, do e, hraných filmov, do audiovizuálneho prostredia, potom by mali lekári a odborníci, ktorí to sledujú. Tých by sme sa mali opýtať, pretože po ekonomickej stránke to vieme už dávno, že produkty, produkty umiestňované do filmov predstavujú ekonomický prínos. Ono to vlastne nepodkopáva reklamu. Keď si o tom prečítame závažné štúdie, to vieme, ale mnohí z vás položili veľmi správnu otázku a tuto by sme mali vlastne položiť tematickému odboru. Ale zamerať sa pre všetkým na nové krajiny, kde sa ten produkt placement používa. A tu je napríklad dôležité vidieť to hlavne medzi pediatrami, opýtať sa odborných lekárov, aké sú tu dopady. Ale tematický odbor je užitočný vždy, vždy vtedy, keď my budeme veľmi dobre vedieť, čo chceme. Áno, hovorí pani predsednička, budeme sa snažiť e, klásť teda správne otázky a dostaneme možno správne odpovede v správnom čase. Ďakujem samozrejme tematickému odboru. Ja dúfam, že budeme dobre spolupracovať a že budete, budeme klásť správne otázky a že vy pre nás nájdete správnych odborníkov na to, aby e, nám zodpovedali tieto otázky. Áno, prejdeme k ďalšiemu bodu. Ja e, chcem privítať pani Odil Kvantal. E, je generálnou riaditeľkou generálna riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru, je dôležitou osobou, niekedy je po komisárom, niekedy pred komisárom. Komisár tu nie, dostane nástupcu, ale Madame Kanta je tu a ona pracuje e, v mnohých miestach, na mnohých miestach. Ja by som e, jej chcela takisto poďakovať, že to, čo sme videli v pondelok vo flaže, toto určite sa premietne a preto sa určite premietla aj činnosť pani Kenden z veľkej časti. Bolo to fantastické a Ďakujeme vám za to a budeme to s radosťou ešte ďalej sledovať. Dobre, pani Kanta, možno by ste sa mohli trošku pozrieť aj dozadu, ale pre sa pozrieť do budúcnosti na uh, prácu vášho generálneho riaditeľstva. Ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči, má, páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Que, que, que vous venez d'avoir et je voudrais beaucoup vous remercier pour euh, cette invitation parce que... Veľmi pekne ďakujem, že som mohla prísť, pretože si myslím, že spolupráca medzi komisiou, komisármi, rozličnými oddeleniami komisie a vašim výborom v minulosti prinieslo naozaj plody, ktoré boli žiaduce a dúfam, že budeme schopní pokračovať v takejto spolupráci a možno ju aj prehlbiť. V tomto kontexte by som rada vyjadrila svoje potešenie v mnohých konkrétnych záležitostiach, najmä to, že sme mali toto stretnutie, že máme túto našu schôdzu hneď po pozitívnom výsledku referendu v Sku a teraz nasleduje, je na ťahu Česká republika. E, myslím si, že inštitúcie v Európe by boli silnejšie, keby sa prijala zmluva, že by to bolo naozaj dobré pre demokraciu, pre úniu, pre mladých ľudí a aj pre nás, ktorí pracujeme v veľmi dôležitej oblasti, kultúry a kde Európa by mala viac prejaviť svoje právomoci. Myslím si, že budem vychádzať z troch tém. Zameriam sa na trojuholník poznatkov v Európe. Potom budem hovoriť o napredovaní prác z roku 2009 vo všetkých jednotlivých prácach, ktorými sa zaoberal tento výbor a iniciatívach. A potom budem hovoriť o tom, čím sa budete pravdepodobne zaoberať v tomto volebnom období. Teraz k trojuholníku poznatkov. Čo je toto vlastne za tému? Je veľmi dôležité, že sa vypracuje nový strategický rámec pre spoluprácu, najmä v oblasti vzdelávania a výchovy. E, keď Česká republika predsedala rade, vzdelávanie a výchova boli naozaj v centre Lisabonskej stratégie a to nám pomohlo pripraviť sa na vyhodnotenie stratégie v roku 2010. Zameranie na vzdelávanie a výchovu vyvrcholí v roku 2020. Máme tri hlavné priority. Kvalita a efektívnosť a excelencia v dokonalosť vo vzdelávacích prácach, rola pri sociálnej kohezii a občianstvo. Možno ďalšia téma, ktorá je trošku novšia ako tieto staršie v súvislosti so vzdelávaním, je inovatívnosť alebo novátorstvo a tvorivosť. Toto by mal byť toto by mala byť úloha vzdelávacieho systému, aby naozaj vytvoril novatorskejšiu a tvorivejšiu Európu. A to je podľa mňa veľmi kľúčové. A malo by sa to naozaj odraziť vo všetkých vzdelávacích inštitúciách, aj v celoživotnom vzdelávaní, kde by sa mal dať dôraz na mobilitu ľudských zdrojov. Nielen e, mobilitu ako program, ale skôr mobilitu ako politiku, ktorá vedie k zamestnateľnosti, k lepšej zamestnateľnosti a ktorá je hlavnou výzvou pre vzdelávacie systémy. Možno sa vám zdá, že tieto veci sú veľmi ambiciozne, a že e, by bude ťažké na koncu roku 2010 dosiahnuť e, rukolapné výsledky. Zaviedli sme porovnávacie štandardy, na základe ktorých hodnotíme našu prácu v týchto oblastiach. Aj pre oblasť mobility máme takýto porovnávací štandard, aj pre zamestnateľnosť alebo možnosť zamestnania, zamestnateľnosti absolventov. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme o týchto parametroch e, pravidelne hovorili s parlamentom a prostredníctvom poslancov sme mali spätnú väzbu o tom, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. Oceňujeme váš aktívny prístup, aby sme sa dozvedeli, aké napredovanie sa dosiahlo v oblasti výchovy a vzdelávania a myslím si, že keď sa nám podarí napredovať vo vzdelávaní, to bude kľúčové posolstvo. Ďalšou témou, o ktorej chcem hovoriť, je dialog medzi univerzitnými pracoviskami a komerčnou podnikateľskou sférou. V tejto oblasti sa už odviedla istá práca. Komisia založila stály, stále fórum pre dialog medzi univerzitami a podnikateľskými subjektmi, kde sa diskutovalo o kurikulách alebo o osnovách, o partnerstve, o dobrom spravovaní veci verejných, čo je dosť všeobecne zadefinovaná téma, táto posledná. A hovorilo sa tam aj o nových spôsobilostiach a kompetentnosti, ktorú ľudia potrebujú na vykonávanie e, pracovných miest v modernom svete. Myslím si, že z hľadiska podnikateľov a komerčnej sféry takáto spolupráca so školami prichádza už s výsledkami. Veľmi dobrý program je napríklad Comenius a poskytuje to platformu pre ďalšiu spoluprácu, pre prehlbovanie dialogu. A teraz k tretiemu prvku. Výbor ITRE bude gestorským výborom pre túto tretiu tému pretože ide o Európsky technologický inštitút. Táto téma sa široko diskutovala aj koncom minulého roka a začiatkom tohto. V súčasnosti táto téma prechádza do hlavného prúdu diania a prvé výbory pre inováciu sa už začínajú vyberať a začínajú fungovať. Zaoberajú sa klimatickými zmenami, trvalo udržateľnou energiou a informačnou spoločnosťou, aj technológiami. Už sme vymenovali riaditeľa, takže táto inštitúcia sa rozbieha, má svoj autonómny status. Vrátim sa k trojuholníku poznatkov. Vo výskume E, inovácií a vzdelávaní sa vzdelávanie a výchova e, konštituuje do veľmi dôležitej úlohy a technologický inštitút sa tiež veľmi zameriava na vzdelávanie a rôzne druhy školení. Druhou témou je to, čo sa dialo v roku 2009, ako napredovali e, záležitosti v rámci komitologického balíčka. Dozvedeli sme sa odpovede na mnohé požiadavky parlamentu od zjednodušovania procedurálnych postupov cez manažovanie jednotlivých konkrétnych programov, napríklad také programy, ktoré moje generálne riaditeľstvo manažuje. Hovorilo sa aj o znižovaní pridelených e, časov, lehôd. Hovorilo sa o exekutívnych e, agentúrách. Diskutovali sme s riaditeľstvom pre kultúru, s riaditeľstvom pre informačnú spoločnosť snažili sa naozaj zjednodušiť procedurálne postupy. Niektorí z vás, poslancov tohto výboru, ste sa osobne stretli s predstaviteľmi týchto ustanovizní a ak váš výbor chce navštíviť tieto agentúry, inštitúcie a ustanovizne, budete vítaní, pretože si myslím, že naozaj sa teraz e, robí transparentnejšie a výber je rýchlejší, celková je činnosť efektívnejšia vzdelávanie ako také, čo sa udialo v tejto oblasti v roku 2009. Predovšetkým je tu externá dimenzia, spolupráca z Európy s vonkajšími sférami, napríklad nástroj Erasmus Mundus sa tu použil. Od roku 2009, od februára sme sa snažili zviditeľniť vyššie vzdelávanie v tretich krajinách a zvýrazniť jeho prínosy. V minulosti sme sa skôr zameriavali na tie najlepšie inštitúcie, priam dokonale excelentné inštitúcie a teraz sa zameriavame na tretie krajiny a na politický dialog, s ktorými sme nadviazali rozhovory, dokonca aj s krajinami ako Čína a India, USA, Austrália, Brazília, a Mexiko, s ktorými budeme spolupracovať pri tom, tejto našej novej téme európske e, vyššie vzdelávanie. Máme tu Comenius Regio partnerstvo, čiže 400 regiónov sa uchádza o financovanie v rámci tejto témy. Viac ako polovica možno bude úspešných a e, v polovici tohto roka komisia vyhodnotila najúspešnejšie projekty podľa regiónov. Všetky zúčastnené strany sa vyjadrili aj k programu Erasmus, ktorý sa tiež veľmi rozvinul v rámci minulého volebného obdobia tohto parlamentu. Podobne ako účastníci programu Leonardo, všetci mohli benefitovať z rozšírenej dimenzie oboch týchto nástrojov. Myslím si, že rok tvorivosti bol veľmi úspešný. Opakujem to pri mnohých príležitostiach. Napríklad aj pán Baroso povedal, že táto iniciatíva bola výborným príkladom vzájomnej súčinnosti medzi podnikateľskou sférou, kultúrou, pretože v oboch týchto zložkách je dominantnou tvorivosť a interakcia medzi podnikateľskou a kultúrnou sférou je niečo, čo treba naozaj veľmi podporiť a čo sa nám aj darilo. Tento rok bude Európsky rok zameraný na iné veci. V novembri spolu s podnikateľskou sférou budeme hovoriť o tvorivosti a podnikavosti v Európe v Štokholme. Bude potom záverečný slavnostný program a parlament tam ohlási ďalšiu dlhodobú politiku v tejto oblasti. Čo ešte povedať k roku 2009? Kultúra bola naozaj vysoko v zozname priorit e, programu Európskeho parlamentu. Okrem spomínaných programov a nástrojov by som chcela spomenúť aj multilingvalizmus, viacjazyčnosť. Napríklad vo Flaže minulý týždeň e, to bolo fórum, ktorý zmobilizovalo kultúrny svet z celej Európy a na tomto fóre sa naozaj hovorilo o pokroku a napredovaní v kultúrnych politikách a o tom, že program kultúry bol úspešný a že sa ďalej rozvíja a v tomto rozvoji sa bude pokračovať. Takisto sme zaviedli novú európsku cenu, európsku cenu za literatúru. To bolo veľmi dobrý príklad toho, aký má kultúra vysoký status, vysoký kredit e, v našej práci a výťazí Európskej literárnej ceny boli naozaj veľmi erudovaní spisovatelia. Toľko k tejto iniciatíve v oblasti kultúry, ktorá sa považuje za hnací motor rozmanitosti a zároveň jednoty. Toto je vlastne duša Európy. Rozmanitosť a jednota zároveň. Budúci rok e, tento výbor navrhol, že by mohol byť e, Európskym rokom dedičstva, práce na dedictve. Táto, tento slogan by sa mal potom pretaviť aj do aktivít. Niečo také ako program európskych hlavných miest kultúry sa predpokladá ako symbol aj na ďalší rok, pretože ľudia Európy, národy Európy by mali prejaviť svoje e, aspekty svojej kultúry a kultúra by sa mohla stať hnacími motormi ekonomiky, e, kultúrne a tvorivé priemyselné odvetvia už v súčasnosti generujú 2,6 HDP tvorivé kultúrne priemyselné odvetvia majú priame prepojenie na jednej strane na kultúru a na druhej strane na podnikavosť, podnikateľskú sféru a to znamená tvorbu nových pracovných miest v tomto dynamickom odvetví. Ako už povedal jeden z mojich predračníkov, kultúra je skutočne hnacím motorom na našom kontinente parlamente a stmeľuje e, Európanov, dáva príležitosť inštitúciám v Európe prejaviť e, kultúrne aspekty a do konca roka 2010 by sme túto, tento európsky slogan, ktorý bude pracovať ďalej s multilingualizmom a s kultúrnymi podnikmi, sa bude ďalej rozvíjať. Teraz budem hovoriť o tom, že rok 2009 bol naozaj dôležitý akty pre rámec spolupráce s odbormi. Európska komisia e, čelila novým výzvam týkajúcim sa mladým ľuďom, zamestnania mladých ľudí, dlhodobého zamestnania, vzdelávania, tvorivosti, podnikavosti, sociálnej inklúzie, zdravotných otázok, športu a dobrovoľníckej práce mladých ľudí. Spomedzi všetkých týchto návrhem e, sme prešli dlhým konzultačným procesom, kde mali slovo nielen politici, ale aj organizácie mladých ľudí a mladí ľudia samotní. Rozličné vypočutia, ktoré ste okrem iného organizovali aj vy e, v Európskom parlamente, napríklad vo februári, boli takisto dôležitým prínosom pre prípravu stratégie. A teraz sme vo fáze vyhodnocovania znaleckých odborných posudkov a textov a rada by na základe nich mala vypracovať stratégiu na ďalšom stretnutí rady, zasadnutí rady v novembri. Myslíme si, že najdôležitejšími nástrojmi novej stratégie je práve tento dialog s mladými ľuďmi. Teraz vypracovávame harmonogram novej iniciatívy, kde tento dialog s mladými ľuďmi bude mať oveľa väčšiu váhu ako pri predchádzajúcich iniciatívach. Budeme s mladými ľuďmi hovoriť, aké ťažké je nájsť prácu, aké je ťažké umiestniť sa na trhu práce, zapojiť sa do spoločnosti v pracovnom procese. E, vy ste pre nás boli veľmi dôležitý pri spolupráci na Európskom týždni mladých a preto s vami rátame E, aj pri ďalších našich iniciatívach s vašim aktívnym zapojením pri ďalšom týždni mladých v Európe. Budem teraz hovoriť o mobilite. Komisia prijela zelenú knihu o mobilite a práci mladých ľudí, kde sú zabudované závery Európskej komisie z francúzského predsedníctva na konci roka 2008, kde sa hovorí, že mobilita by mala byť skôr pravidlom ako výnimkou a že každý mladý človek by mal mať možnosť ísť pracovať do zahraničia Napríklad môže začať hneď štúdium v zahraničí, napríklad Erasmus je program, v rámci ktorého je to možné, ale mladí ľudia môžu ísť pracovať aj ako dobrovoľníci. Máme tu akčnú službu, akčný servis pre mladých ľudí, kde sa dá prihlásiť ako dobrovoľník. Zelenú knihu sme vypracovali preto, aby sme videli, či je možné zvýšiť možnosti práce, zvýšiť e, dimenziu mobility pre mladých Hovorili sme aj o občianstve a súťaživosti, ktoré obe tieto témy súvisia s mobilitou. Či už podnikatelia v oblasti kultúry, či už mladí ľudia ako dobrovoľníci, či už dokonca parlament. Všetci spolu pripravovali pilotné programy, na ktorých sme sa učili odstreňovať prekážky mobilite. V júni 2009 sme Um, završili čas tejto práce a dúfame, že e, niektoré závery zo zelenej knihy boli e, pretransponované aj do e, návrhu pána Barosa, do iniciatívy, ktorú nazval Mladý a pohyb. Všetko je to presne o tomto, je to myšlienka veľkej politickej iniciatívy o tom, ako umožniť mladých, mladým ľuďom šance a možnosti cestovať a študovať do zahraničia, kde by mohli aj pracovať. Ministri pre vzdelávanie sa dohodli, že 20 ľudí do roku 2020 by malo študovať v zahraničí. Môj ďalší bod je o tom, čo parlament sa veľmi snaží presadiť a to je rok dobrovoľníckej práce pre rok 2010. Komisia v júni prepačte, 2011, ktorý by mal byť týmto rokom dobrovoľníckej práce. Dobrovoľnícka práca sa považuje za prierezovú záležitosť pre všetky vekové skupiny, nielen pre mladých ľudí, ani len pre starších ľudí, hoci aj mladí, aj starí sú veľmi dôležitou skupinou dobrovoľníkov, ale má, malo by to byť naozaj prierezové pre celú populáciu. Analýzy ukázali, že dobrovoľnícka práca má v sebe obrovský potenciál pre Európu. Viete, že už v roku 2010 bola vypracovaná správa, dokument, ako dobrovoľnícka práca prispieva k sociálnej kohezii. Podľa článku 308 rozhodnutia sa postupuje, toto je právna báza, právny základ a pre nás je veľmi dôležité, dôležité e, mať článok 5 v samotnom rozhodnutí. Prosím, e, všimnite si, že rada presadzuje politickú dohodu a bude ju presadzovať na novembrovom stretnutí a dúfame, že parlament tiež bude podporovať na novebnom stretnutí tento Európsky rok dobrovoľníckej práce. Ak naozaj rok 2001 sa má stať takým rokom, mali sme začať tak, že včera bolo neskoro tie prípravy, naozaj proces na prípravu niečoho takéhoto je veľmi dlhý. Záverom by som chcela povedať, že nielen rok 2009 bol vitálnym pre Európu politicky, pretože sme tu mali napríklad e, okrem iného aj voľby do Európskeho parlamentu, ale aj v komisii sa udiali všelijaké e, iniciatívy zmeny, mali sme tu referendum. Bol to veľmi pozitívny a aktívny rok aj vo vašom výbore a myslím si, že rok 2010 naozaj je tiež e, veľkou výzvou pre mnohých občanov, čo sa týka práce, pracovných miest, občianských záležitostí a občianstva. A dúfam, že my spolu sa dopracujeme k progresu aj v oblasti súťaživosti, vzdelávania, občianstva a nadšenia ľudí pre Európu vo všetkých týchto témach, ktoré prispejú ako jednotlivé komponenty e, k celkovému úspechu. Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsednička. Veľmi rada zareagujem na poznámky, ale aj na kritiku, ktorú by ste mohli predostrieť. Ďakujem pekne. Bolo to bol to veľmi kompletný popis. Dúfame, že e, sa budeme stretávať častejšie, aby sme mohli vstúpiť do podrobností, ale najprv chcem odovzdať slovo kolegom, ktorí sa prihlásili k slovu. Pán Fisas Oxala. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj generálnej tajomničke za výklad, ktorý bol naozaj veľmi obsiahly. Predovšetkým, čo sa týka kultúrnej témy a kultúrnych tém, tu by som chcel položiť niekoľko otázok týkajúcich sa značky Sredel Európe. Pokladám to za veľmi zaujímavé. Aký je rozdiel medzi touto značkou a značkou, ktorú udeluje UNESCO ako kultúrne dedičstvo ľudstva? Myslím, e, že je takisto veľmi dôležité realizovať významnú ponuku e, komunikácie, aby tieto miesta, respektíve tieto pamätihodnosti, ktoré budú mať európsku značku, boli ľahko rozpoznateľné. Je to dôležité pre cestovný ruch a je to dôležité aj pre ekonomický rozvoj. A mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa tieto značky mm, budú udelovať. Predpokladám, že to nebude robiť nejaká suma štátov, ale bude to prechádzať určitým filtrom, napríklad v parlamente, a budú musieť byť splnené určité požiadavky. A v rámci tejto prvej otázky si myslím, že európska kultúra musí predstavovať akéhosi veľvyslanca kultúry v celom svete. Myslím, že neexistuje žiadny ďalší iný kontinent, ktorý by bol vhodnejší ako Európa, čo sa týka kultúry a my túto značku, túto európsku kultúru musíme propagovať na celom svete, pretože je to pre nás aj ekonomická záležitosť, ekonomická hodnota. Hovorilo sa o Erasme a o učňoch, o vytvorení programu Erasmus pre kreatívnych mladých ľudí, ktorí by týmto spôsobom mohli zdieľať svoje tvorivé skúsenosti v rôznych členských štátoch. Tak ako teraz majú túto príležitosť študenti. Ja si myslím, že by to bolo užitočné a že mladí ľudia by mohli získať množstvo skúseností v rôznych krajinách a v rôznych kultúrnych oblastiach. Hovorilo sa aj o mobilite mladých ľudí a ja si myslím, že je veľmi dôležitá e-mobilita kreatívnych ľudí, tvorcov. Sú napríklad ľudia, ktorí hrajú v orchestri, cestujú v Európe z miesta na miesto, ale skutočnosť je, že sú problémy ako sociálne zabezpečenie a sociálne otázky vo všeobecnosti. Ďalej si myslím, že by bolo veľmi zaujímavé a dúfame, že čoskoro bude prijatá Lisabonská zmluva, aby sa hovorilo tak o nových prínosoch a kompetenciách, ktoré bude mať v tomto zmysle Európsky parlament. Ďakujem, pán Kavada. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Chcem povedať, že mi bolo potešením vypočuť si pani Kantan, keď hovorila o perspektívnych analýzach a o perspektívach týchto mesiacoch, ako aj keď hovorila o hodnotení uplynulej činnosti. Myslím si, že kolegovia z Európskeho parlamentu musí vysvet, musia vysvetliť európskym politickým štruktúram, že kultúra by mala mať prednosť pred a nie za celým radom diplomatických, ekonomických a iných krokov. Ja viem, že európske zmluvy tu nie sú príliš nápomocné, ale keď sa pozrieme na Lisabonskú zmluvu, táto nám v podstate otvára celý rad sympatických možností, a ja si myslím, pani Kantan, že vás budeme potrebovať na to, aby ste definovali ten tvorivý rámec a môžete sa spolahnuť na viacerých z nás, že vyvinieme príslušný politický tlak, aby to prinieslo aj svoje plody. No a na záver chcem povedať, že naozaj konštatujeme, že ak nie je kultúra e, ústredným bodom budovania Európy, vtedy vidíme, aké sú tie politiky suché. Ja som tento víkend bol v Írsku ako e, viacerí kolegovia, aby som videl, ako vyzerajú tie tri dni, ako prebehnú tie tri dni referenda. A bolo veľmi zaujímavé, ako kultúrne írske špecifikum, ktoré sa veľmi zdôraznilo v rámci toho referenda, ako toto špecifikum bolo naozaj prínosné pre naše vlastné kultúrne špecifiká. Skrátka, títo ľudia priniesli niečo nové a originálne z hľadiska e, kultúrneho. A paralelne s Lisabonskou zmluvou by sme uvítali, aby prebehlo viacej verejných hearingov, tak ako to bolo napríklad e, v januári alebo v februári alebo v marci 2009, pretože umelcov nie je dostatočne počuť v európskych e, umeleckých kruhoch. Bolo to tak na fóre, to si myslím, že je dobré, ale myslím, že umelci by mali mať e, lepšie uplatnenie, lepšie miesto, aby e, ich bolo počuť e, pri rozhodovaní o politických veciach. A ja sa chcem poďakovať za výhľadku, rozsiahlu výhľadku do budúcnosti. Veľmi dôležitý aspekt, ktorý treba znovu vydvihnúť, je predovšetkým aj vzdelávanie mladých ľudí, ktorí sú aktívni v v profesijnej oblasti aj tu zdôrazniť európsku kompetenciu. Toto je problém, ktorý e, sa ukazuje aj v cezhraničných regiónoch, že pri študentoch, pri mladých akademikoch e, je veľmi veľká vôľa pustiť sa do týchto programov, ale rozličné vzdelávacie systémy predstavujú ešte stále veľké prekážky pre mladých e, ľudí, ktorí e, sú aktívni v oblasti odbornej prípravy. Čiže aj do budúcnosti by som si želala, aby e, sme na to kládli dôraz minimálne rovnako silno alebo silnejšie, pretože si myslím, že sa tu prekrýva priemysel a vzdelávanie a predovšetkým v oblasti odbornej prípravy je to minimálne, mimoriadne dôležité. A keď hovoríme o zjednotenej Európe, tak aj práca musí byť možná na cezhraničnej úrovni a to aj pri rôznych vzdelávacích štandardoch a to nielen v akademickej oblasti. Ďakujem. Ešte ja by som chcela doplniť dve otázky. Poprvé by ma zaujímalo, predtým ste hovorili o spolupráci medzi podnikateľským svetom a univerzitami a akademickou pôdou a hovorili, hovorili ste o osnovách. Poznáme naše citlivosti, nie naše vlastné, ale citlivosti jednotlivých národov, pokiaľ ide o subsidiaritu, Takže akým spôsobom máte v úmysle urobiť tak bez toho, aby ste tak smeli urobiť? <clears throat> Druhá otázka. Keďže som vynašla program Comenius Regius, zaujímalo by nás, či by ste nám mohli uviezť jeden alebo dva príklady o tom, akým spôsobom tento regio program má dopad. Povedali ste, že sa to stretlo s dobrou odozvou a po tretie by som vás chcela srdečne požiadať, aby ste keďže ste spustili veľa záležitostí v oblasti vzdelávania za, uplynulý rok, za uplynulé roky. Všetky tie body, ktoré zahájila komisia, keď mám na mysli kvalifikačný rámec, kľúčové kompetencie, keď si zoberiem rekomencion Solera. Nakoľko si viete predstaviť, že otázku výučby a otázku učiteľov trochu intenzívnejšie uvediete do popredia a možno aj z európskej strany podnietili, aby sa táto téma brala vážne, minimálne tak vážne ako téma výskumu. Ja som za to, aby výskum bol braný vážne, aby bol dôležitý, ale výučba by nemalo byť akýmsi, nevlastným, akýmsi nevlastným dieťaťom. Takže toto sú moje tri otázky, ktoré by som e, vám chcela položiť. A vidím ešte dve dodatočné otázky, takže najprv asi, dobre, Pani Kanta, najprv poskytnite odpovede a potom eh, dám slovo kolegom, ktorí sa ešte prihlásili. Dobre, ďakujem pani predsedkynia. Takže budem odpovedať na otázky chronologicky. Čo sa týka európskej značky. Poprvé, Španielsko, vaša krajina žiada, aby sme sa pokúsili presadiť túto značku za španielského predsedníctva, pretože v Španielsku spolu s Francúzskom a Maďarskom toto boli krajiny, ktoré akýmsi spôsobom naštartovali tú značku, ktorá sa potom stala medzivládnou. Problém pridanej hodnoty európskej značky v porovnaní so značkou UNESCO. Toto bolo predmetom dlhých rokovaní v rámci Rady a hlavné kritérium v tomto kontexte, my potom uvidíme, aký bude formálny návrh komisie a rozhodnutie zo strany rady a aj vás. Ale šlo o to, že to malo byť úzko prepojené e, s európskymi dejinami a s európskym vývojom. Uvediem dva veľmi rozdielne príklady dvoch krajín, ktoré v súčasnom kontexte medzivládnej značky vytipovali značky, ktoré sú veľmi odlišné od značky UNESCO. Polsko a lodenica v Gdansku. Je to veľmi úzko prepojené s dejinami Európy a Francúzsko a Cluny. Toto sú historické symboly spojené s európskym vývojom. V prípade Francúzska ide o putnický kláštor a v prípade Polska ide o akýsi politický symbol. Čiže toto sú veci, kedy tieto jednotlivé krajiny vlastne môžu takýmto spôsobom identifikovať to, čo je typické pre európsky vývoj. A kto bude určovať kritéria? Budete to vy a rada na základe návrhov komisie. A ja očakávam pomerne zložité rokovania, pretože členské štáty majú podľa mňa pomerne odlišné názory na to, akú úlohu by ktorá krajina mala zohrať. Čo sa týka krajiny Erasmus pre mladých tvorcov a učňov, Erasmus predstavuje nosnú tému. Erasmy kvitli vo všetkých oblastiach. Bol Erasmus pre podnikateľov, hovorilo sa aj o Erasme pre vojakov. Skrátka, Erasmus predstavuje akúsi nosnú značku princípu mobility. A naozaj, mladí tvorcovia, toto je naozaj významná skupina v tomto kontexte. A pilotné akcie ktoré parlament za predchádzajúceho volebného obdobia prijal, nám umožnia identifikovať pre umelcov možnosti mobility, ale samozrejme vieme, že sú tu prekážky z hľadiska sociálneho zabezpečenia a je to zložitejšie, keď majú štatút e, samostatne mm, zárobkovačených osôb. Čiže aj toto je téma, ktorej budeme venovať ešte podrobnejšiu pozornosť. Čo sa týka komentáru pána profesora Kabada. Pán komisár Baroso hovoril v súvislosti s udelením ceny za literatúrou, že kultúra presahuje ekonomiku. A táto naša výzva, a to bola jedna z hlavných tém fóra, tá výzva, to je akýsi mainstreaming kultúry, čiže zabezpečiť, aby kultúra bola braná do úvahy aj v rámci ďalších politík, vrátane ekonomických politík únie. Takisto je pravda, že kultúra je to, čo ľudí nadchne skôr ako vnútorný trh alebo pravidla hospodárskej súťaže, nech sú akokoľvek dôležité a centrálne. Čiže tá stránka, ten aspekt mobilizácie občanov, to je jeden z aspektov fóra a čiastočne bol dosiahnutý. A ďalší problém je, že tí umelci ako také nie sú viditeľní. Je vidno kultúrny svet, občianskú spoločnosť, aj veľké kultúrne štruktúry a občas e, je vidno nejakého významného umelca, napríklad, ktorý sa zúčastnia fóra, ale počuť hlas umelcov, myslím, že toto je jedna z veľkých víziev do budúcnosti. A samozrejme, kultúrna diverzita, tak ako už bolo spomenuté ISKO a dohovor UNESCO, o kultúrnej rozmanitosti, toto je veľmi významná európska výzva, pretože Európa je vlastne nositeľom tej výzvy a dohody v rámci UNESCO, ktorý je nositeľom aj vo vnútri v rámci aj navonok e, s ďalšími partnermi z Karibskej oblasti, z Pacifiku. Toto je dobrý príklad. Tento dohovor musí žiť v rámci národných politík, v rámci medzinárodných politík, pretože toto je naozaj na srdca Európy. Čo sa týka mobility a odbornej prípravy, <clears throat> je veľmi ťažké získať dostatek štatistík, ale konštatujeme, že táto mobilita je vlastne slabšia ako medzi univerzitami, ale existuje celý rad európskych nástrojov, e, tzv. soft law, máme tu európsky rámec kvalifikácií, ktorý umožňuje zabezpečiť transparentnosť kvalifikácií, predovšetkým v oblasti učňovského vzdelávania, učňovského školstva a v uplynulom roku sa prijali tzv. bol prijatý tzv. transfer úverov, a zabezpečenie kvality v rámci odborného školstva, čo sú dva nástroje, ktoré zabezpečujú na jednej strane kredit toho odborného školstva z pohľadu nových zamestnávateľov a po druhé by to malo umožniť prenos kreditov v rámci odborného školstva e, získaného v inej krajine a v inej oblasti, teda aj v oblasti vzdelávania dospelých napríklad v rámci prispôsobovania sa pracovnému trhu. Toto by malo patriť k našim prioritám. No a vaša otázka, pani otázka, otázka subsidiarity. Áno, to je jasné. Keď je reč o osnovách, nejde o únia, úniu, ide o podniky a univerzitu spoločne, ktoré spoločne diskutujú o náplni výuky, o osnovách na vlastných fórach. A tieto dva svety ktoré sa e, tieto, tieto dva svety musia spolupracovať. A v tom spočíva tá podstata, pretože keď je reč o e, vedomostnom trojuholníku, často sa zabúda na vzdelávanie. Aj v komisii občas k tomu dochádza. Niekedy sa to opomína, hovorí, hovorí sa o trojuholníku vedomosti, hovorilo sa o, hovorí sa o vede a výskume a zabúda sa na školstvo. Ale výskum bez dobrého vzdelania a inovácia je veľmi ťažké. Čiže, ak sa viacej zdôrazní vzdelávanie, tak to je dôležité. A toto je Európsky inštitút. Ja si myslím, že ak e, spoločenstvo vedomostí a inovácií odráža tieto skutočnosti, a to bolo vlastne kľúčové, kľúčové pardon, v tom výberovom konaní, tu je naozaj vzdelanie veľmi dôležité, centrálne. A v tomto kontexte na neformálnej rade, ktorá sa uskutočnila vo Švédsku, tu je kľúčová rola vyučujúcich a mobility vyučujúcich. Toto platí medzi kľúčové faktúry otvorenosti a občianstva a otvorenosti e, vyučujúcich. A pri našich úvahách o realizácii programov, ako napríklad e, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, toto sú programy, ktoré obsahujú zložky mobility, vyučujúcich lektorov, pedagogických pracovníkov. Toto sú úvahy do budúcnosti, ktoré je potrebné využiť na to, že veľa učiteľov je vlastne, sú vlastne produktmi baby boomu a dôjde k výmene generácií medzi vyučujúcimi a zrejme je práve teraz príležitosť e, posunúť sa ďalej v oblasti mobility a to je súčasťou toho vlastného programu. Možno, že sú to úvahy predbežného charakteru, ale takisto ide o budúce finančné perspektívy a o to, či mobilita vyučujúcich by nemala byť podporovanejšia a je to akosi silná výzva e, na ministrov školstva. Čiže toľko k zatiaľ položeným otázkam. Ďakujem. Prepačte. To bola politická chyba z mojej strany. Áno, Comenius Regio. Je príliš skoro ešte to posudzovať, pretože zatiaľ sme vo fáze selekcie, ale konštatujeme značnú mobilizáciu, čo je dobré hoci je to trochu zložité, ako viete. Comenius Regio Vyše 450 štruktúr sa prihlásilo a sú to veľmi rozdielni partnery. Čiže ja už to hodnotím tak, že poprvé záujem je, tie návrhy sú kvalitné a napriek tej zložitosti panuje naozaj veľmi veľký záujem zo strany rozmanitých štruktúr. Ak by sa podarilo aspoň polovicu týchto návrhov prijať, tak si myslím, že približne 200 projektov. Toto už je dobrý podklad pre hodnotenie ďalšieho vývoja. Ešte by som chcela dodať, keď je reč o programe Comenius, že individuálna mobilita je takisto predmetom mnohých akcií a veľká väčšina členských štátov na to zareagovala pozitívne, na tú individuálnu mobilitu v rámci programu Comenius. Rozvoj programu Comenius je naozaj veľmi dôležitý. Ďakujem, pani Kantan. Ešte tu mám e, tri e, prihlášky do diskusie. Pani Petnaratu, pán Sver a pani Kuria. A vidím pán Kosta a tam poriadne nedovidím. Dobre, to je všetko. Takže, ďakujem pani riaditeľka. Vaše vystúpenie ma veľmi zaujalo a chcem sa opýtať. Súhlasím s tým, že kultúra má predstavovať akýsi ústredný bod Európy. A s veľkým záujmom konštatujem toto zameranie. Ale takisto by som chcela opýtať, akým spôsobom kultúrna politika, respektíve akým spôsobom európska politika e, s kultúrou strede záujmov, teda ako sa vyhnúť tomu, aby to nebolo považované za akúsi kolonizáciu prostredníctvom kultúry. Hovoríte o dejinách Európy. Dejiny Európy sú úzko prepojené s Afrikou, s Magrebom. A akým spôsobom tie, orienta- tie orientácie, ktoré ste spomenuli, e, zahraňajú túto dimenziu? A akým spôsobom napríklad kultúra v rámci ústnej tradície, ktorá je veľmi rozšírená a v písomnej podobe vlastne neexistuje, akým spôsobom bude braná do úvahy. Ďakujem. Pán Sver. Ďakujem. Pani predsednička. Aj ja by som sa chcel srdečne poďakovať pani generálnej riaditeľke Kantan za veľmi dobrú prezentáciu a veľmi dobré odpovede na naše otázky. Chcel by som sa poďakovať aj celému týmu, ktorý pracoval za uplynulé roky, pretože som veľmi intenzívne sledoval túto prácu a myslím, že tie meké politiky, čiže vzdelávanie, kultúrna a kultúra a šport e, za uplynulé roky na európskej úrovni e, boli posilnené a bola im pridelená dôležitejšia úloha. Ale vy ste hovorili o osnovách a či je možné ich navzájom už je prepojiť v Európe prepojiť vzdelávacie systémy. Chcem povedať nasledovnú myšlienku. Za uplynulé roky boli zriadené veľmi dôležité mechanizmy v oblasti vzdelávania v Európe. Európsky kvalifikačný rámec začiatkom minulého roka počas slovinského predsedníctva, ďalej kreditový systém, systém kľúčových kompetencií, Čiže existujú mechanizmy a formy, ktoré zabezpečujú, aby európske vzdelávacie systémy boli trochu navzájom priblížené nie je potrebné, aby sme mali rovnaké osnovy, aby sme e, vyučovali absolútne rovnako. Je dôležité, aby sme boli otvorení a aby boli mechanizmy pre túto koordináciu a kooperáciu. A myslím si, že týmto spôsobom je možné posilniť to spoločné jadro. A to nie na úkor kultúrnej rozmanitosti, ale želáme si spoločné jadro, ktoré by ďalej posilňovalo európsku e, rozmanitosť, E, v rámci spôsobilostí, ktoré sú, porovna- e, ktoré sú potrebné a ktoré by mali byť porovnateľné, keď sa budeme usilovať o spoločný európsky aj e, hospodársky priestor. Keď vychádzame stále z väčšujúcej sa dôležitosti kultúry, želal by som si, aby komisia, ale aj my dosahovali väčší úspech, pokiaľ ide o rozhodovanie o rozpočte pre vzdelávanie. Tento rok sme neboli natoľko úspešní. Dúfam, že v budúcnosti budeme úspešnejší. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Skoria. Ďakujem. A ja by som chcel e, vyjadriť komplimenty generálnej riaditeľke za správu, ktorú ste nám predložili a samozrejme aj za to, že kultúra bude v popredí. To je dôležité nielen pre náš e, výbor, ale pre celý parlament. A ja mám iba jednu otázku. Mohli by ste trochu podrobnejšie sa vyjadriť k nasledovnej otázke. Spomenuli ste tému mobility ktorú ste popísali ako veľmi dôležitú. S tým súhlasím. Mohli by ste ešte raz sa podrobnejšie vyjadriť ku konceptu Erasmus? V niektorých oblastiach bol Erasmus popísaný skôr ako nie Erasmus podnikateľov, ale skôr Erasmus učňov. A tu je otázka, Môže byť Erasmus integračný faktor. Toto by bola dôležitá kultúra pre celú Európu. Predovšetkým v oblasti mládeže sme zaznamenali, že Erasmus patrí k tým najdôležitejším nástrojom, aby vytváral vzťahy medzi rozličnými eh, mladými ľuďmi z rozličných krajín. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Chcel spýtať, tiež sa to trošku týka mobility. Ehm, ja som vás počúvala dosť pozorne a všimla som si jednu vec, ehm, že vy sa skôr zameriavate na to, aby mladí ľudia hľadali prácu v zahraničí alebo niekde mimo svojho domova. A preto by ma zaujímalo, či sa nejaká politika, možno ehm, komisia alebo nejakého, nejakého oddelenia na komisii zaoberá tým, aby sa vytvárali pracovné miesta mobilitou, ale v regiónoch, kde mladí ľudia vyrastali pretože podľa mňa e, nie som 100% presvedčená, že je úplne najideálnejšie, aby všetci cestovali do zahraničia a pochádzajú zo Slovenska, kde vládni ľudia, ktorí skončia univerzitu, odchádzajú do Veľkej Británie a do Írska a umývajú riad. Myslím si, že je dosť e, dôležité zamerať sa možno aj týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ja, jetzt gebe ich doch noch dem Herrn Kollegen Boris. Takže ešte raz pán kolega Boris. Chciałem zapytać, jeżeli można, e, o Ja som sa chcela opýtať, e, či by sme sa mohli e, dotknúť kultúry slova, pretože niekedy mnohí z nás sa mohli stretnúť s mnohými združeniami, ktoré vidia ohrozenia, ohrozenie vo vzdelanosti, v Google napríklad pre všetkým tí, ktorí sa venujú vydávaniu kníh alebo časopisov. Uh, Takže je to, uh, môže to mať dopad na celý systém výroby a produkovania, produkovania produkcie teda kníh a týka sa to, myslím, všetkých občanov Európskej únie. Či sa tu robia nejaké analytické práce, uh, predovšetkým e, s takými vydavateľmi, ktoré sú e, umelci samotní, alebo takisto, čo sa týka vydavateľov časopisov regionálnej či e, miestnej tlače, pretože oni by mali mať príležitosti možnosti financovať sa z reklám a ten systém financovania z reklamy, um, myslím, sa to znižuje. Či má pani riaditeľka možnosť zaobrať sa aj touto, uh, touto, týmto aspektom, pretože myslíme si, že to bude také ohrozenie v najlepšej dobe. Áno, ďakujem. Pani Kantan, na záver. Merci beaucoup, euh, madame présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa ešte pokúsim zodpovedať na jednotlivé témy, čo sa týka pani Venabetu, pokiaľ to nie je nejaká nová forma kolonializmu, keď to takto zhrniem. Nož. Ale prístup, ktorý uh, máme v rámci Európskej kultúrnej agendy, to je prístup k Európskemu uh, kultúrnemu dialogu. Tento rok je rokom európskej kreativity a kultúry a uh, Minulý rok bol um, za otvorený náslov na my, e, to bolo na Slovensku vlastne medzikulturálny dialog. Myslím si, že ten rok vždy je tak, e, taký základ celého prístupu medzikulturálny dialog, to znamená rešpekt, tolerancia, počúvanie sa a diskus, diskusie. Um, časť e, prvých cieľov kultúrnej európskej agendy, e, o ktorej sa rozhodlo v roku 2007. Toto je medzikultúrny e, dialog a podporovanie kultúrnej rozmanitosti. A v tomto kontexte celý rad projektov, ktoré podporujeme v rámci projektu kultúry v Európskej únie. To sú projekty, ktoré sa pohybujú okolo toho medzikultúrneho dialogu a pre všetkým mnoho mladých umelcov. A pre všetkým pôvodom pristehovalci vytvárajú partnerstva a to si myslím je dobrý spôsob, ako zabezpečiť tú rovnosť a rešpekt. Čo sa týka Afriky na strane jednej a všetkým e, krajín Severnej Afriky, aj v tom kontextu Únie pre Stredomorie. My tu máme novú kapitolu, ktorá sa týka kultúrnej spolupráce, na tom teraz pracujeme. A ja by som chcela dodať, že je tu časť týkajúca sa spolupráce s východom. Tu sa plánuje špecifický nástroj týkajúci sa programu susedstva, partnerstva, to sa Afriky týka. Tam máme 30 miliónov eur, ktoré sú venované na kultúrne projekty eh, pre krajiny Afriky, eh, Karibiku a Pacifiku, teda AKT a v apríli prebehlo obrovské fórum, kde spolupracovalo moje riaditeľstvo, riaditeľstvo pre rozvoj a operatívne z obidvoch strán sa snažili vlastne vytvorať a pripomínam. Takisto Karikom, to bola prvá dohoda obchodného charakteru, to boli dohody UNESCO s preferenčnou doložkou pre tieto krajiny. Takže je to vlastne jadrom alebo predmetom nášho záujmu a bolo to zopakované na fore, ktoré prebehlo pred niekoľkými dňami. Čo sa týka prístupu, o ktorom hovoril aj pán Sver, no už áno, ten, ten jemný prístup, citlivý prístup v rámci úplnej subsidiarity, teda školstvo napríklad predovšetkým rozvoj tých do, odporúčení, soft law, teda certifikácie, toto všetko sú dobré nástroje, dobré spôsoby, ako podporiť transparentnosť, dobré uznávanie a zabezpečiť takú konvergenciu aj v školstve. Takže je to dostanie určitým výzvam ich špecifikách. Myslím si, že posledné roky európskej spolupráce umožnili zaznamenať európsky pokrok práve prostredníctvom týchto, týchto mekých nástrojov aj v rámci Európskeho rámca spolupráca. Myslím si, že to je skutočne správna cesta. Je to cesta konsenzu, je to cesta, ktorá umožňuje takisto podporovať rôzne národ, rôznych národných ministrov školstva v reformách, ktoré sú veľmi náročné v každej jednotlivej e, krajine a myslím si, že tá diverzita je veľmi dôležitá. Teraz rozpočet. Za prvé máme národné rozpočty, o ktorých rozhodujú národné orgány a potom komisia vyslala jednoducho posolstvo s tým, že áno, je potrebné mať nástroje pre obnovu, ale nesmú tieto podkopávať dlhodobé investície, pretože uh, dlhodobé investície, keď tá kríza skončí, tak tieto vlastne umožnia rozvíjať rast a konkurencieschopnosť Európy. To sa týka aj ekonomiky, ale aj školstva a kultúry. A čo sa týka európskej úrovne, ten rozpočet nie je nejaký mimoriadný, čo sa týka jeho objemu v oblasti školstva, kultúry, mládeže a občianstva ale tento rozpočet oproti um, predchádzajúcim finančným perspektívam zrástol a o tom budeme musieť premyšľať do budúcna, čo sa týka budúcich finančných perspektív, či chceme investovať väčší balík do mobility, do centrálnej úlohy ľudskej tváre, ľudskej tváre Európy. Ja sa op- spravedlňujem, že tento termín používam. Uh, o tomto budeme diskutovať v komisii, ale určite aj v parlamente. Ale teraz je potrebné maximálne možnej miere využiť prostriedky, ktoré máme v rámci programu pre celoživotné vzdelávanie, v rámci programu kultúry, mládež v akcii a programu občianstva. A teraz otázka, či sa má Erasmus rozšíriť na všetky oblasti No, tá tendencia existuje a myslím si, že je veľmi pozitívna, pretože značka Erasmus je značka kvality, je to jeden z európskych programov, o ktorom sa hovorí. A to nie len medzi zásvetencami, ale vo všeobecnosti tie generácie Erasmu to sú mladí e, profesionáli dnes, ktorí už dnes majú iný pohľad na svoj život. A nie je to síce um, agentúra na spostkovanie sobáša, ale často sa tam mladí ľudia zoznámia a zosobášia to sú vlastne nové európske siete, ktoré takýmto spôsobom e, vznikajú a takisto svetové siete, pretože Erasmus Mundus je takisto veľmi dôležitý program, kde sa Európa otvára svetu a stáva sa atraktívnou pre študentov z iných krajín. Či už sa tomu hovorí Erasmus alebo nie, myslím si, že je, to nie je také podstatné. Mne to trochu vadilo, že Erasmus a v tom Leonard do, pre, pre učňov. Teda. Mi to priberalo trochu neprirodzené, ale dôležitý obsah, ono je to trošku zdvo, zložitejšie práve s ohľadom na charakter pracovnej sily učňov. Ale to sú, uva- to sú diskusie, ktoré momentálne vedieme v komisii a ja som presvedčená, že váš výbor sa tým bude zaoberať a bude sa zaoberať otázkou, až pokiaľ môžeme budovať na relatívnom úspechu programu Erasmus, tak aby sme mali toto rozšírenie mobility. Um, pani Pák nás viedla, aby sa vybudovalo komenium, pretože my sme vychádzali z úspechu programu Erasmus a snažili sme sa niečo vybudovať pre školy. Neviem, či sa to všetko má volať skutočne Erasmus, ale hlavná otázka, ktorú si musíme klásť, či, to máme, či máme tú mobilitu spoločne rozvíjať aj systematickejšie s vedomím toho, že keď budeme mať obrovský rozpočet, tak nevyriešime nikdy všetky problémy. Takže sú tu partnerstva medzi úniou, členskými štátmi, regiónami, súkromným sektorom, Európskou investičnou bankou a celým radom potenciálnych partnerov, ktorí by mohli vytvoriť takú kri- väčšiu kritickú hmotu, ktorá by mohla mať potom aj ďalší vplyv. A o tom vy samozrejme budete diskutovať e, po e, čas svojho volebného obdobia, pretože druhá Barozová komisia bude predkladať finančné perspektívy. Ale čo sa týka tej negatívnejšej otázky o, mogili, o mobilite, áno, samozrejme podpora vytvárania pracovných miest. To je jedným zo základných kameňov štruktúrálnych fondov a predovšetkým Európskeho sociálneho fondu. Ja som bola v minulosti generálnou riaditeľkou pre sociálne veci a toto je to, čo my robíme pre podporu zamestnanosti v určitých teritoriálnych zónach. Ale ono, to nie je protiklad. Niektorí ľudia odchádzajú, iní prechádzajú a ja si nemyslím, že len slovenskí študenti odchádzajú do Spojeného kráľovstva, lebo čím ďalej, tým častejšie vidíme, že študenti dokonca prichádzajú do nových členských štátov, pretože vy ste vytvorili a takisto um, výuku v angličtine, čo je veľmi dôležité. To, to priláka študentov, ktorí sú schopní v prvej fáze študovať v po anglicky a potom neskôr sa naučia aj ten miestny jazyk. Nož toto je veľmi dôležité a toto je otázka podpory v zamestnanosti a, a mobility. To sa doplňa. Dobre, Google. Googlom sa zaoberá mnoho ľudí, aj komisia a tá uvaha o Google a digitalizácii kníh to je úvaha typická pre diskusiu, ktorú vedieme od začiatku a to, či tá kultúra bude alebo nebude v centre diskusie o ekonomických záležitostiach. Máme Európán, o tom budete hovoriť e, zajtra, tom je, patrí inému riad, generálnemu riaditeľstvu pre informačnú spoločnosť, ale čo sa týka Google, naše oddelenie sa zaoberá otázkami kultúry, konkurencie, partnerstva, informačnej spoločnosti. To znamená, že ako sa pokúsiť mm, dosiahnuť na Google rovnovážny prístup. To znamená, aby tam bol v rovnováhe potenciál, ktorý to má na jednej strane a na druhej strane zachovanie e, kníh v Európe. Toto je veľmi typická téma kde vlastne tento mainstreaming kultúrny prebiehať bude. Niektoré krajiny majú celé komisie, ktoré sa zaoberajú touto otázkou digitalizácie. No a určite sa tým budeme zaoberať. Áno, môžeme sa zaoberať tým aj teraz, môžeme do toho zapojiť rôzne odbory a rôzne oddelenia. A bude dôležité, aby sme viedli k diskusiu k tomuto, a, e, na túto tému. Ja sa ospravedlňujem pani Kantaj, lebo pani Kosta má ešte otázku a teraz jej odovzdám slovo. Grazie. E, ho molto apprezzato la molto interessante relazione e... No, ďakujem. Ja som to považovala za veľmi, e, veľmi ja zaujímavé. Ja som to považovala za veľmi zaujímavú správu, e, to, čo som počula od pani Kanta. Ale chcela by som počiaknúť, že strategicky je veľmi dôležité, že Európa um, teraz hovorí o kultúrnej politike, nielen o kultúrnych aktivitách. A toto je tá zmena oproti roku 2007. Čo sa týka rozpočtu, to je veľmi dôležitá téma. Myslím si, že tu musíme mm, zohľadniť ten mainstreaming aj vo všetkých možných formách. My chceme, aby sa tá kultúra považovala za niečo mimoriadne e, dôležité. Ja si kladiem jednu otázku, pani Kanden, keď hovoríte o kultúre a vzdelávaní.